Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, kolegovia. Navrhujem, aby sme začali. No to je Martel. Non no, no. trovo un martello. No lo hay. Dear friends, please take your seats. Láskavo sa prosím usadte. Kolegovia, začali by sme schôdzu. So let's begin uh, by the adoption of... Začneme najskôr tým, že schválime program dnešnej schôdze, ako viete, návrh programu bol rozoslaný. Máme tu však požiadavky o isté zmeny. Konkrétne spravodajca Európskeho parlamentu pán Ramon Jauregui požiadal, aby jeho bod 6 na programe, čo sa týka výkonu práva Európskeho parlamentu na vyšetrovanie, aby sa to prejednalo pred hlasovaním Ak s tým poslanci súhlasia, malo by sa aj hlasovať potom o novom mandáte pre rokovania. Okrem toho, na predchádzajúcej schôdzi výboru AFKO 22. oktobra výbor schválil návrh spravodajcu vytvoriť a vypracovať pracovný dokument, ktorý by sa mal predložiť na schôdzu výboru AFKO 3. decembra. Vzhľadom na ochotu rady pokročiť v rokovaniach na tejto téme rada a príslušná pracovná skupina preberie tento bod na svojej schôdzi tento piatok 20. novembra. Ďalej po druhé pani Mercedes Breso, spravodajkynia pre výročnú správu za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ a zároveň o boji proti podvodom, tiež požiadala, aby bod 7 na programe sa prebral pred, prebral pred hlasovaním Navrhujeme teda, aby sa body 6 a 7 prebrali pred hlasovaním. A hlasovanie by tým pádom začalo o 10. hodine. Pýtam sa, či sú nejaké námietky k týmto návrhom na zmenu. Pán Šaflin, nech sa páči. Ďakujem. Nie je to skutočná námietka, len chcem Eh, oznámiť, že som mierne zaskočený, sklamaný, že došlo veľmi neskoro k týmto návrhom na zmenu. Včera večer chápem, že to nie je eh, vinou poslancov. Ja taktiež uznávam o podstatenosť takýchto zmien, ale nejde o zmeny, ktoré by sa mali robiť na poslednú chvíľu a tak neskoro večer do budúcna, teda navrhujem, aby sme zachovali program tak, ako bol naplánovaný. Ešte predtým, ako začneme viesť rozpravu práve pána Jaureviho, tak ja by som rád ešte prednesol jeden bod v diskusii. že súhlasím s vami, pán kolega, chápem vaše ťažkosti. Táto zmena Bola navrhnutá len, čo predsedníctvo dostalo tieto dve požiadavky. Pokúsime sa do budúcna tomu vyhnúť. Ak teda súhlasíte, ešte pani Breso, nech sa páči. Ah, ah sorry. Uh, just to tell you that... Eh, My sme požiadali ešte pred niekoľkými dňami o takúto zmenu aj vzhľadom na to, že z pravidla pre hlasovanie potrebujeme viac prítomných poslancov a takýmto spôsobom by sme podľa mňa zlepšili našu organizovanosť. V každom prípade mne to nevadí. Ja som tu až do konca dnešného predpoludňa. Teda ja s tým nemám absolútne žiadny problém, aj keby sa hlasovalo neskôr. Mm, dobre. Pokúsime sa, aby sa situácia už neopakovala v budúcnosti. E, ďakujeme. Týmto považujeme návrh programu zo schválený s takýmito zmenami. Teraz prejdeme ďalej k oznámeniam. Práve som sa dozvedel, že pani Umner chce predniesť jedno oznámenie, keď príde. Môžeme teda i hneď prejsť k bodu 6 nášho programu a síce návrh mm, nariadenia Európskeho parlamentu, čo sa týka výkonu práva Európskeho parlamentu venovať sa e, vyšetrovaniam. Chcel by som dať slovo spravodajcovi, pánovi Ramonovi Jauregimu aby nám priblížil tento druhý pracovný dokument. Nech sa páči, máte slovo. Ešte pán Šöpflin požiadalo slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som eh, oznámiť pánu Jauregimu, že ak sa nemýlim, budete žiadať o mandát pre rokovania s radou. Skupina EPP je ochotná podporiť to, ale chce vás požiadať, aby ste zvolali schôdzu tenových spravodajcov predtým, ako sa budú konať eh, všetky stretnutia s radou, ak s tým súhlasíte. Ďakujeme za takúto konštruktívnu poznámku. Nech sa páči, spravodajca. Muchas gracias, presidente. Y ya me, me apresuro a... Ďakujem, pán predsedajúci len krátko si odpoviem pánovi Šoplinovi iste, že mám v pláne ako spravodajca som vždy chcel zaistiť, e, že pred akýmikoľvek formálnymi rokovaniami s radová komisiou sme sa stretli s ostatnými tedevými spravodajcami. Tu je samozrejme, teraz by som chcel pripomenúť, prečo sa ocitáme opäť e, v tejto pozícii len stručne, aby bolo všetko jasné. Približím vám situáciu. Možno si spomínate, že v máji 2012, v predchádzajúcom volebnom období, parlament poprvýkrát e, vypracoval správu na túto tému. Bol to prvý e, text v procese začiatku, začiatia týchto rokovaní s radou a s komisiou v rokoch 2013-2014. Tieto rokovania prebiehali na základe tejto predchádzajúcej správy, e, nedošlo ku konečnej dohode. Ehm, bolo e, viacero mm, čiastkových dohôd, ale celková dohoda nebola vyrokovaná. Napokon výbor rozhodol, že aby správa jednoducho nepadla bokom, že ju schválime s cieľom, aby tento dokument netratil svoju hodnotu. A v apríli 2014 parlament schválil tento text. Žiaľ, toto schválenie prebehlo napriek listu, ktorý generálny tajomník Rady a komisie zaslali generálnom tajomníkovi Európskeho parlamentu. A v tomto liste je mnoho rôznych cieľov, respektíve námietok, právnych námietok, administratívnych námietok. A v tomto stanovisku Bolo toľko námietok, že napokon sa ukázalo, že nie je možné takýmto spôsobom porušiť zmluvu a porušiť právnu koherentnosť únie. Teda toto bolo v apríli 2014 a nový mandát, teda respektíve v novom volebnom období sme dostali za úlohu opäť celý proces rozbehnúť. Ja som predložil dokument, pracovný dokument, teda prvý dokument eh, vznikol v januári a ten si kladie za cieľ začať eh, dialog medzi týmito inštitúciami a od eh, januára som ozvalo viacero stretnutí s predsedníctvom, ďalej s komisiou a tiež s rôznymi inými fórami, záujmovými skupinami, ktoré sme chceli zapojiť do týchto rokovaní. Žiaľ, nepodarilo sa získať mandát e, v rade pre tento dialog a pritom pôvodne malo ísť o neformálny dialog, o konverzácie, o povstup pod času sme sa snažili oboznámiť s tým, kde presne sú ťažkosti a tiež aké sú možnosti, že by komisia mohla skutočne začať rokovať aby sa hľadali možné riešenia. Rada, žiaľ, nebola schopná dospieť opäť k dohode. Vždy tam boli blokujúce hlasovania, nikdy ne, sa nepodarilo získať e, dostatočnú väčšinu. A jediné, čo sa im podarilo na viacerých stretnutiach, e, konkrétne vlastne iba na jednom stretnutí v júni, bolo, že sa veci neposunuli, komisia sa tohto stretnutia nezúčastnila, večer predtým sa ospravedlnila komisia aj lotišské predsedníctvo. Teda napokon v septembri, keď eh, luxemburský minister sa ujal slova, bolo to stretnutie na zriedku jeho mandátu, ja som eh, sa snažil rázne sa ho opýtať, požiadať ho, aby sa luxemburské predsedníctvo ujalo tejto témy. Prebehlo teda viacero stretnutí s luxemburským ministrom a s jeho tímom. Taktiež došlo k výmene rôznych listov, kde sa hovorilo o podmienkách toho, na základe akých podmienok by rada mohla schváliť takýto mandát. A v tejto páze sa teda ocitáme teraz. Toto rade nestačí. Bolo tam eh, viacero prejavov ochoty, taktiež boli zaslané rôzne listy. Pani predsednička Hübnerová tiež zaslala list, eh, aj to zdá sa nestačilo. Vidíme, že výbor AFKO rozhodne chce preskúmať právne ťažkosti, ktoré sú spojené s týmto dokumentom. Tento proces začal už v apríli, ešte pred schválením tohto dokumentu v pléne. Rada však naďalej požaduje oficiálny prejav nášho želania hľadať riešenia na tento problém. Nie, že by neboli obsiahnuté v texte kolega Davida Martina. V každom prípade neexistuje úprava takéhoto um, výkonu vyšetrovacích právomocí Musíme nájsť nejakú formu dohody s radou a s komisiou. Tento text musí byť schválený, možno s istými zmenami, ale ak ho neschválime, tak sa to neposunie. Teraz sa opierame článok 226 zmluvy a síce, že vyšetrovacie právomoci eh, si vyžadujú um, uplatnenie mandátu Rady a komisie v tomto smere, inak uh, sa neposunieme ďalej. Podľa mňa tá právna námietka, ktorú predložila Rada a komisia, je podložená. Vedú sa o tom právne aj politické rokovania a je treba zohľadniť aj právne a politické aspekty. Parlament totiž chce, aby kompetencie takýchto vyšetrovacích výborov boli uznané za významné a podstatné. Tie totiž reagujú na skutočnú podstatu parlamentného systému a musí byť možnosť vykonávať takéto vyšetrovania až do samého konca. Také vyšetrovanie, ktoré parlament schváli. Ale to samozrejme je spojené s rôznymi problémami. Niektoré tieto otázky sú predmetom súdneho vyšetrovania v niektorých členských štátoch, e, taktiež komisia môže vykonávať svoje vlastné vyšetrovania, môže ísť o tajné, utajené dokumenty, taktiež e, nie je celkom jasné, e, nakoľko by parlament mal akési donúcovacie právo, čím by mohlo primeť príslušné zainteresované osoby, aby predstúpili a vyjadrili sa. Rozhodne tento text bude potrebovať a podporu musíme získať nejakú formu konsenzu medzi týmito troma inštitúciami. Ja teda predkladám dokument, ktorý je poslednou príležitosťou, ktorú máme, aby sme presvedčili radu, aby zmenila svoje stanovisko a aby odobrila začiatok formálnych rokovaní. Je to v podstate akýsi kľúč k hradu Chcem vás teda podporiť o dôveru, o podporu. Tento dokument totiž, ak sa podarí ho sváliť, rada by ho mohla prijať ako prejav politickej vôle e, výboru AFKO, aby sa potom mohol hľadať potrebný konsenzus. Ak rada tento dokument schváli a príjme, ak schváli rokovací mandát parlamentom. Komisia už prijavila svoju ochotu zapojiť sa do tohto procesu. Otvoria sa formálne rokovania a tým sa vraciam k vyjadreniu pána Šoplina, pána Výlanda. A včera večer som to povedala tenevým spravodajcom. Je potrebné dosiahnuť dohodu tenemých spravodajcov ešte predtým, ako sa začnú rokovanie s radou. A keď rada oznámi, že je ochotná prijať tento postoj a že existuje rokovací mandát, rokovací výbor bude pozostávať z riadných členov výboru, bude tam tieňoví spravodajcovia, budú tam zastupcovia skupín, dohodneme sa na stratégii, taktiež e, sa obratíme na právnu službu parlamentu, ako aj na predsedničku. Už sme sa opreli o článok 73 Vidíte rokovací mandát. A všetko sa spraví tak, ako sa má v náležitej podobe. Toto je ten potrebný krok na to, aby sme sa tam dostali. A budem hovoriť s pani Hübnerovou a so skupinovými koordinátormi, aby sme dostali túto vec na najvyššiu politickú úroveň pretože je to dôležitý medziinstitucionálny konflikt a je dôležité, aby sme mali takýto mandát. Je to legislatívna iniciatíva, môžeme to urobiť a musíme ho aj využiť. A dôvod, preto, že ide naozaj o institucionálny konflikt, ktorý sa tam potrebuje dostať Čiže ale ten krok, ktorý vám tu teraz navrhujeme, je troška predčasný. Je preventívny krok, aby sa to nestalo, aby sme potom od januára mali úradný rokovací proces so skupinou tieňových, zo všetkých politických skupín a mohli spolu komunikovať s komisiou a radou. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Návrh je jasný, pán Šoflin, nech sa páči. Ďakujem. Len veľmi stručne, myslím si, že pán e, eh, Hariges odviedol vynikajúcu právu. Všetko, čo sa má spraviť, povedal veľmi jasne. Vieme, že je to veľmi dôležitý materiál a aj veľmi náročný. A zdá sa mi, že tá jeho náročnosť vyplýva z tej skutočnosti, že tu je práve to miesto, kde sa stretávajú eh, Eh, právo a politika. To je vždy veľmi citlivé. Ja si myslím, že, sera, že sila tohto parlamentu sa v tejto otázke vyvíja, tak ako aj v nejakých iných situáciách. My reprezentujeme občanov a zapájame sa do práva na zisťovanie, prešetrovanie. Existujú tu rôzne citlivé body pre členské štáty a podobne. A Možno, že niekde v členských štátoch tá kvalita šetrenia, vyšetrovania je rozdielná, takže je to veľmi náročné a vidím, že ste sa pohli vpred v, tomto, v tejto otázke, ktorá je s týmto výborom už dlho. Ja sa pamätám na ne ešte z predchádzajúceho parlamentného obdobia. Takže je to určite vec, ktorá má veľmi dlhú bradu a sme veľmi spokojní s tou prácou, ktorú ste odviedli a želáme vám veľa šťastia pri rokovaniach s ostatnými inštitúciami. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Debrasa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aj z našej strany úplne súhlasíme s postupom, ktorú navrhuje náš kolega Auregio Zdá sa nám, že je to najlepší spôsob, ako sa vysporiadať e, s otázkou mandátu a samozrejme právomoc negociátora má samozrejme právo informovať všetky skupiny, ako aj e, skupiny tieňových spravodajcov e, podľa svojho výberu. A potom sa môže na, s informáciou obrátiť aj na nás. A očakávame, konečnom dôsledku pozitívny výsledok. Myslím si, že neexistuje iné riešenie, ako akceptovať takéto rokovania, pretože tento mandát budeme mať aj naďalej a myslím si, že je veľmi dôležité definovať také znenie, na ktorom sa zhodneme. Samozrejme, budeme musieť prijať určité e, kompromisy, ale dôležité je prísť k riešeniu mám plnú dôvoru eh, k Ramonovým vyjednávateľským schopnostiam. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Terry, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi ťažká otázka a my úplne súhlasíme s návrhom. Želáme prekladateľovi veľa úspechov, aby sme dosiahli tie výsledky, o ktoré bojujeme. Ďakujem veľmi pekne. Mike, Majtu, dobre. Poznám už kolegu niekoľko rokov a ak je niekto schopný toto zvládnuť, tak je to pán Haragi. Takže je to veľmi zložitá vec s dôležitými bodmi a chceli by sme to aj mať vyriešiť, takže veľmi dôležité, aby sme to vyriešili. Ďakujem veľmi pekne, už sa nikto nechce prihlásiť o slovo, takže sa k tomuto vrátime, k tejto otázke vrátime. Teraz bod 7, ešte prepáč Ramon. Chcem sa len poďakovať za dôveru, ktorú vo mňa máte Ďakujem, takže prejdeme teraz k bodu 7 nášho programu. Je to správa, výročná správa za rok 2014 o ochrane finančných zájmov EÚ, boj proti podvodom. Chcel by som dať slovo pánu Ursaus Breso, pani Mercedes Breso, aby predniesla stanovisko k pozmenujúcim návrhom, ktoré sme dostali. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem Nechcem sa znovu venovať celému dokumentu, ktorú som to už prezentovala v AFKO výbore. Ja ako spravidejkynia sa budem venovať len tým bodom, ktoré považujem za veľmi dôležité. A to je zjednodušenie kontrol, jasné rozríšenie jednotlivých komponentov, rozdelenie prác medzi členskými štátmi a komisiou a horizontalizácia kontrol. To sú tie oblasti európskej politiky, článok 325 zmluvy. Mali sme 28 pozmenujúcich návrhov, 18 z nich môžem prijať, navrhnem dva kompromisy A chcem len zdôrazniť, že som venovala úsilie viacerým témam v pozmenujúcich návrhoch, ktoré by som chcela ešte zdôrazniť. Jedno je väčšia transparentnosť v postupoch, v uverejňovaní využitia peňazí na e, európskej a vnútroštátnej úrovni, napríklad o vybudovaní protipodvodného, teda útvaru boja proti podvodom, potom finančné kontroly, pozmeňujúci návrh číslo 13 napríklad o nezávislosti 13 alebo 12, pozmeňujúci návrh 12, urýchlenie vytvorenia e, zriadenia úradu Európskeho verejného prokurátora. To sú ďalšie témy, ku ktorým prišlo veľa pozmenujúcich návrhov, kde navrhnem kompromis aby sme mali čo najväčší počet pozmenujúcich návrhov a napríklad sa budem venovať aj problematike žiadnej dohody s tabakovými firmami. Myslím si, že to na teraz stačí. Nevidím žiaden e, výrazný problém pri otázke hlasovania o pozmenujúcich návrhoch. Ďakujem, pán Šoflin, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Len jednoducho sa chcem poďakovať pani Brase za prácu, ktorú odviedla. Je to zložité, ale zdá sa mi, že sú to veci, ktoré dokázala primerane vyriešiť. Myslím si, že Európsky verejný prokurátor je myšlienka, na ktorú už možno dozrel čas pretože to samozrejme vyvoláva aj otázky kompetencií členských štátov a stretne sa to s odporom. Nezávislosť a transparentnosť sú tiež životne dôležité body a tie sú tam zabudované s maximálnou efektívnosťou. Výborne, ďakujem za prácu, ktorú ste odviedla. Ďakujem veľmi pekne, Pascal, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, len veľmi e, stručne. Už sme totiž hovorili o tejto téme. Naposledy chcem sa ešte raz poďakovať za prácu kolegom a tiež sa chcem poďakovať za ďalšie e, pokroky, ktoré nás ešte viac uspokojujú, pretože poznámky, ktoré som prednášal naposledy na schôdzi, nám umožnili e, pokryť to podstatné z toho, čo sme chceli dosiahnuť. Naďalej som však trošku zdráhavý, čo sa týka dohľadného orgánu OLAFu. E, bola to snaha oddeliť OLAF od kontrolného orgánu OLAFu. E, Chápam, že sú tu rozpočtové aspekty. Ja na tom nechcem nejako trvať, to by som si nedovolil, ale trošku ma to frustruje. A čo sa týka zvyšku, mm, náznaky korupcie, e, to je podľa mňa požiadavka podobná ako keby komisia poskytla náznaky e, toho, ako smernice sa transponujú v členských štátoch EÚ. Mohli by sme si predstaviť, že by sa komisia začala venovať problematike korupcie v členských štátoch o niečo viac a snažila by sa možno trošku monitorovať situáciu a vyhodnotiť, aký je, dajme tomu, stupeň korupcie v danej krajine nemusí rovno dávať známky. Isté, že nebude to jednoduché, ale možno by e, to stálo za zváženie. Ešte raz ďakujem Mercedes za prácu, ktorú odvedla. Ďakujem a ja chcem zablahoželať spravodajkyni, pretože je to veľmi dobre rozpracované, je to veľmi relevantné, práca sa odviedla veľmi dobrým spôsobom, je to jedna z kľúčových otázok, ktorú musíme riešiť, aby sme zaručili, že získame dôveru občanov. Aspoň mojej vlasti je to dôležitá vec. Ďakujem. A Mercedes, záverečné slovo? Najskôr by som sa poďakovala všetkým, ktorí vystúpili v e, diskusii. Pokúsim sa iste, že ešte zamyslieť sa nad otázkami, ktoré sú ešte naďalej otvorené. Chcela by som e, kolegovi Durantovi povedať len toľko, že ja um, Mám um, isté výhrady k ukazovateľom, ktoré sú nejakým spôsobom združené, nejaké ukazovatele korupcie uh, rôznych členských štátov, ktoré by pozostávali z rôznych prvkov. Uh, ťažko ide, často ide o dosť odlišné ukazovatele a veľmi ťažko uh, sa nejakým spôsobom porovnávajú. Vidíme rôzne ukazovatele efektívnosti a čo sa týka činnosti poslancov Európskeho parlamentu, často nás samých zaráža, podľa čoho sa posudzuje E, táto výkonnosť parlamentu a poslancov Európskeho parlamentu. Niekedy stačí sa len prihlásiť do aj a už máte bod. Teda ja mám trošku zdrahavý postoj k takýmto ukazovateľom, ktoré by mohli poskytnúť, na, mohli by poukázať na niečo, čo nebude podľa mňa až na toľko relevantné a podstatné. Ešte sa však nad tým zamyslím. Chcem ešte vyzvať všetkých kolegov, aby tiež e, tomu venovali pozornosť, e, možno nájdeme nejakú inú e, formu, ako by sme to mohli vyjadriť, e, napríklad nájsť nejakú inú formu riešenia na miesto navrhnutia konkrétnych ukazovateľov. To by podľa mňa si vyšadovalo totiž dôkladnejšiu diskusiu. Snažíme sa vyhnúť tomu, aby sme tu miešali nejako jablka a hrušky, pretože sú to veci, ktoré navzájom nesúvisia. Snažíme sa nájsť Áno, ešte sa k tomu primiešajú nejaké iné eh, prvky, druhy ovocia. Keď si napríklad vezmeme ukazovateľ eh, sociálne, ekologické, eh, niekedy to nejako nezodpovedá realite. Ja teda nie som rozhodne proti, ale mám isté pochybnosti o ich dôveryhodnosti. Budeme teda ešte diskutovať s pánom Durantom, ktorý preložil tento pozmeňovací návrh a ešte sa nad tým zamyslíme. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Takže týmto sme dokončili tento bod našho programu a dám teraz slovo pani No, ktorá práve došla a ktorá môže teraz e, pristúpiť k oznámeniam. I'm sorry, we just had the meeting with... Uh, Prepačte, mali sme len stretnutie s Koreperom o elektronickom zákone a preto meškám. Takže chcem vás informovať o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori 29. oktobra v prvom rade v súvislosti s nomináciou koordinát- sa koordinátori rozhodli nominovať Ramona Choregiho za spravodajcu k e-demokracii v EÚ, o jej potenciáli a problémoch. Pascal Durán zo Zelených, a, ale je, bol vymenovaný za spravodajcu pre stanovisko AFKO k správe komis výboru k rozpočtovej kontrole o absolutóriu za rok 2014 obecný rozpočet EÚ tam sa to týka rady aj Európskej rady. to ide o realizáciu rozpočtu v 2017 a EPP uvedie spravodajcu pre správu AFKO správe LIBE za rok 2014 uplatňovanie Európskej charty základných práv. Taktiež sme odporúčali v súvislosti so správou kde sme sa obratili na výbor predsedov pred nejakým časom a došlo k návrhu znovu zmeniť tento návrh, e, tento názov, tak koordinátori odporúčili, aby súčasný názov správy zostal zachovaný a, a hovoria, že sa má správa predložiť na schválenie cez CCC, to má urobiť konferencia predsedov. A odporúčaný názov je posilnenie demokratickej zodpovednosti európskeho správania spoločnosti. Inštitucionálna výzva. Taktiež sme dostali listy od predsedu taxe Alana Ramasura o nedostatku spolupráce zo strany niektorých nadnárodných korporácií a v e, kontexte práce výboru taxe a rozhodli sme sa na zasadnutí koordinátorov, že tento list by mal byť e, prebraný v pracovnej skupine o postupoch, ako aj v, v kontexte možných zmien rokovacieho poriadku a taktiež sme koordinátori uvažovali aj o tom, že možná táto vec by sa mala riešiť aj v správe pána Gigolta zodpovednosť, transparentnosť a integrita európskych inštitúcií. Súhlasili sme, že budeme informovať Verhofstata o tejto veci aby mohol tiež uvažovať o tom, ako rieši takýto problém v rámci rokovaní o novej interinstitucionálnej dohode o lepšej legislatívnej práci. Pokiaľ ide o návrhy na uznesenia, dostali sme niekoľko návrhov uznesení. Odporúčanie koordinátorov je takéto e, uznesenie o Spojenom kráľovstve k referendu o opustení Európskej únie, Dohodli sme sa, že táto vec by sa mala riešiť v rámci správy AFKO. Spravodajcom je Guy Verhofstadt o možnom vývoji a prispôsobovaní súčasných inštitúcií v EÚ čo sa týka návrhu e, uznesenia o nákladov EÚ e na komunikáciu, rozhodli sme sa, že nebudeme mať e, autonómne sledovanie a následnú prácu a návrh uznesenie bude odovzdaný výboru pre rozpočtovú kontrolu, pretože je to v ich kompetencii. Čo sa týka návrhu uznesenia o disk- diskriminačnom zaobchádzaní nezaradených e, poslancov, to bude prenesené na pracovnú skupinu e, pre týchto členov a čo sa týka e, návrhu uznesenia o lepšej transparentnosti z európskych inštitúcií. To e, bude vysporiadané v kontexte správy e, kolegu Gigolda o transparentnosti, zodpovednosti a integrity európskych inštitúcií. Toto bude všetko schválené výborom. Chcel by som vás takisto informovať, že vzhľadom na plánovanú návštevu Súdneho dvora Európskej únie našim plánom je zorganizovať túto návštevu e, v stredu 27. alebo vo štvrtok 28. januára 2016, čiže budúci rok. A vy samozrejme o tom budete informovaní vopred. E, teraz e, musíme čakať na hlasovací čas, ktorý sa má začať o 10. Takže odložíme si naše stretnutie teraz o 8 minút a budeme pokračovať presne o 10. Kolegovia, začneme s hlasovaním. Máme tri body na programe pre hlasovanie. Prvý bod je to, o čom sme už hovorili, čo je dokument pána Auregiho. A chcela by som vás informovať, že budeme hlasovať o politickej orientácii pracovného dokumentu, v ktorom máme potvrdiť, že ako výbor AFKO sa budeme zaoberať výhradami rady a dáme mandát spravodajcovi, aby pokračoval v rokovaniach s radou v tejto fáze, ako aj s komisiou kvôli príprave potrebných krokov a zostavenie týmu na formálne rokovania. Chcela by som vás opätovne informovať, že formálne rokovania budú sledovať takisto naše rozhodnutie o formálnom mandáte na rokovaní a zloženie týmu, ktorý sme pripravili na základe toho, čo máme. Takže teraz by som chcela vás požiadať o podporu tohto dokumentu. Kto je za? Zdá sa, že nikto nie je v strede. Kto je za a podporuje mandát pre pána Auregio? Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Nikto. Takže, takže Ramon, máte to, o čo ste žiadali. Teraz prejdeme na druhý bod v hlasovaní, čo je stanovisko Paula Rangela o úlohe EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov. Môžeme začať s hlasovaním. Kompromis A, kto je za? Kompromisný návrh A, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmením si návrh 3, kto je za. Pozmením si návrh 3, kto je za. Kto je proti? Budeme kontrolovať toto hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 3. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. Pozmením si návrh 4, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme elektronické hlasovanie o návrhu číslo 4. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 9 k 8 hlasom. Pozmením si návrh 5, kto je za, kto je proti. Opäť skontrolujeme, myslíme si, že väčšina je tá istá. Hlasujeme teraz elektronicky o pozmeňujúcom návrhu 5. Otváram hlasovanie. Snažíme sa čo najviac. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 6, kde budeme hlasovať po častiach. Hlasujeme o prvej časti, kto je za, kto je proti. Myslím si, že je toto isté, ale nie som si istá. Takže k tejto prvej časti pozmeňujúceho návrhu 6 budeme hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie 9 k 8. Takže budeme hlasovať o druhej časti tiež elektronicky. Takže e, otváram hlasovanie o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 6. Uzatváram hlasovanie. Prijaté Prejdeme na kompromis B. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Prejdeme teraz na kompromisný návrh C. Kto je za? Ospravedlňujem sa, tu budeme hlasovať po častiach ku kompromisnému návrhu 6. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržali? Prijaté. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Kto je, kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 12. Takisto budeme hlasovať po častiach. Hlasujeme o prvej časti. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 14, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 15, kto je za? Kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 16, kto je za? Kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 17, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 18, kto je za? 18, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 19, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 20, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 23, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté pozmeňujúce návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Myslím si. Skontrolujeme elektronicky eh, hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 25. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Uzatváram. 13 3. Teraz si návrh 126, kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím si, že je to prijaté, ale iba v prípade si to neistosti si sa znovu overíme. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o sa návrhu 26. Uzatváram hlasovanie. Je to k 9. Ku 7. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 27 kto je za? Kto je proti? Takisto si skontrolujeme toto hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 8 hlasmi ku 7. Pozmením si návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme si hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 28 elektronicky.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 ktorý sa zdržal zamietnuté 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté kompromisný návrh E, kto je za, proti zdržali sa prijaté 38, kto je za, kto sa zdržal proti zamietnuté 41, kto je za, kto je proti, budeme kontrolovať elektronické hlasovanie pozmeniť sa návrhu 41. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. prijaté 9 ku 7. 42, kto je za? Proti 43, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Favor. 44, kto je za. Budeme si, skontrolujeme si elektronické hlasovanie o bode 44.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 Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmienite návrh 48. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmienite návrh 49. Kto je za? Pre, proti? Skontrolujeme si elektronické hlasovanie o pozmienujúcom návrhu 49. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to 9 k 8. Prijaté. Pozmienujúci návrh 50. Kto je za? Skontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. K 9, k 9 zamietnuté. Pozmienujúci návrh 51, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté 52, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme ku konečnému hlasovaniu, ktoré prebehne elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 13 hlasmi ku 3, takže gratulujem, Paulo. A teraz prejdeme a informujem vás, že nebudeme hlasovať o delegovaných eh, aktoch nariadenie Komisie o obsahu fungovaní registra európskych politických strán a bolo tu uh, dátum, do ktorého sa mali predložiť e, námietky a návrhu z jednotlivých e, strách a takisto aj návrhy e, predbežných výhrad. Táto lehota vypršala 29. októbra. Neboli tu žiadne žiadosti o predlženie tejto lehoty, ani neboli vznesené žiadne námrhy. Takže nebudeme príjmať stanovisko k tejto záležitosti. Avšak opätovne e, opakujem to, že politické skupiny majú vždy e, možnosť e, vzniesť námietku počas plenárky a plenárneho zasadnutia. Takže teraz sme ukončili hlasovanie. Teraz bohužiaľ musíme opätovne prerušiť naše zasadnutie, pretože naše stretnutie s národnými parlamentami začneme 10.30. Teraz vás teda požiadam o prerušenie tohto zasadnutia do 10.30. Ďakujem. Amen. <laughs>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

Italia, Uh, dear colleagues, I... Vážení kolegovia, požiadala by som vás, aby ste zaujali svoje miesta. Je ťažké hovoriť aj počúvať zároveň, tak prosím, zaujmite svoje miesta. Chcela by som vás čo najsrdečnejšie privítať, už aj kvôli tomu, že na výbore pre ústavné záležitosti začíname novú tradíciu. Vzhľadom na to, že sme sa nestretávali s národnými parlamentami a sme veľmi hrdí na to, že ste prijali naše pozvanie a za to vám patrí ďakujem. Myslím si, že dnes tu máme zastúpených 13 národných parlamentov a chcela by som privítať pána Marka Angela, ktorý je zodpovedný za luxemburské predsedníctvo a je tu aj v tejto funkcii. Avšak e, v luxemburskom parlamente je predsedom Výboru pre zahraničné európske záležitosti, spoluprácu v oblasti obrany a imigráciu. A takisto by som chcel e, privítať pána ministra Nikolasa Šmita, e, ministerského predsedu. Luxemburské predsedníctvo sa už e, pomaly chýli ku koncu, a to však neznamená, že ešte pred vami nie je veľa e, roboty, takže ďakujeme, že ste prišli. Takisto sme mali privítať aj prvého podpredsedu e, Európskej komisie, ktorý takisto potvrdil svoju účasť, avšak včera bol odvolaný na núdzové stretnutie v Ankare vzhľadom na to, že prebieha veľmi dôležité obdobie rozhovorov medzi tureckou vládou a Európskej únie. A je tu však s nami e, pán Pascal Leardini, ktorý bude zastupovať prvého podpredsedu Európskej komisie. Nechcem teraz e, každého vítať e, zvlášť, pretože keby som to urobila, už by sme museli pomaly aj uzatvoriť naše zasadnutie. Chcela by som však privítať e, našeho, e, našich tureckých kolegov, ako aj norských kolegov. A som veľmi rada, že ich tu môžem privítať. Takisto by som vás chcela informovať, že sme obdržali od Lorda Bosvela, predsedu výboru pre Európsku úniu v snemovni Lordov Dostali sme od neho list, ktorý, v ktorom upriamuje pozornosť na to, že počas našej diskusie by sme sa mali zamerať aj na záležitosti medziparlamentného prešetrovania európskych agentúr, takže môžeme zájsť aj nad rámec európskych e, inštitúcií avšak môžeme sa pozrieme aj na fungovanie európskych agentúr. Takisto sme od Lorda Bosvela dostali aj ďalší e, príspevok, ktorý už bol rozdaný účastníkom. A je to príspevok, ktorý vychádza e, zo stretnutia tripartity e, snemovne lordov poslaneckej snemovne a euro poslancov, ktorí vypracovali 5. novembra dokument, o ktorý sa s vami chceli podeliť. Pravdepodobne viete, prečo sa dnes e, stretávame. Pretože prechádzame veľmi zložitými časmi, e, tak ako Európska únia, avšak ako poslanci musíme hľadieť e, aj nad rámec našich žavomýších sporov, ktoré zažívame v, eh, v Európskom parlamente a eh, vo vašich parlamentoch a musíme sa pozrieť eh, na inštitucionálny rámec. Preto sme chceli vás pozvať, aby sme prediskutovali spoločnú správu pani Mercedes Bresso a pána Elmara Broka o zlepšovaní fungovaní Európskej únie a potenciálu Lisbonskej, Lisabonskej dohody táto správa hovorí o možnom vývoji eh, pri súčasnom nastavení v budúcnosti a hovorí o výzvach, ktorým budeme čeliť v budúcnosti a takisto hovorí aj o potrebe preskúmať inštitucionálne nástroje a inštitucionálnu architektúru, ako aj manažment Európskej únie, berú do úvahy nie iba efektivitu riadenia, avšak aj demokratickú legitímnosť a spôsob európskeho rozhodovacieho procesu. Naše stretnutie sa bude skladať teda z dvoch častí do obeda. Budeme hovoriť o inštitucionálnom vývoji Európskej únie a v druhej časti, v tej poobednej, ktorá bude kombinovaná s vypočutím, budeme hovoriť o parlamentnom e, vyšetrovaní, o parlamentnom, e, parlamentnej kontrole e, v európskom rozhodovacom procese. Teraz začnem tým, že dám slovo trom ľuďom. Sú to traja muži a v Európskom parlamente sme trochu nešťastní, že väčšinou sú to iba muži, ktorí sedia za predsedníckým stolom. Takže e, e najprv pán Mark Angel, e, predseda e, e, luxemburského predsedníctva, ale takisto aj parlamentného výboru e, zahraničných a európskych záležitostí. Takže, Mark, e, máte slovo. Dúfam, že naši hlavní rečníci nepresiahnu rečnícky čas 10 minút, takže vás na to iba upozorňujem. Very much, uh, Danuta, dear chair. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení kolegovia, drahí priatelia, ďakujem za láskavé eh, pozvanie na toto stretnutie. Ako už povedala pani predsednička, je to mm, zásadná chvíľa pre Európsku úniu, keďže čelí mnohým politickým výzvam. Inštitúcie EÚ a ostatné subjekty musia upraviť eh, tento parlamentný dialog aj svoju komunikáciu, aby dokázali čeliť týmto výzvom. Som veľmi rád, že Európsky parlament chce zapojiť aj národné parlamenty do tohto procesu politického dialogu, najmä mm, vzhľadom na pracovný dokument pani Bresa a pána Broka a taktiež mm, na ďalšiu správu, ako aj novú medzištitelnú dohodu o lepšej legislatíve. Náš politický dialog je kľúčový z dvoch dôvodov. Jednak, pretože Európsky parlament a národné parlamenty čelia tomu, že zmeny zmluvy nie sú, zdá sa, reálne možné v najbližšej budúcnosti. A zároveň všetci vieme, že jednoho dôvodov, prečo by bolo vhodné zlepšiť fungovanie Európskej inštitúcií a plnenie legislatívy EÚ v praxi. Ďalej po druhé, a to predovšetkým úloha a zapojenie parlamentov, aj národných parlamentov, aj Európskeho parlamentu by sa mala posilniť. na to čo najskôr. A preto politický dialog ako taký, ale aj politický dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami sú mimoriadne dôležité. Musíme zintenzívniť našu spoluprácu v snahe lepšie dohliadať nad výkonnou mocou na národnej úrovni a tiež na úrovni rady. Nemali by sa nejako e, zamieť kompetencie a zároveň vidíme, že je tu mnoho prekryvajúcich sa víziev a príležitostí na spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. A tomuto by som sa dnes chcela venovať podrobnejšie, pretože som presvedčený o tom, že spolupráca medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami môže veľmi výrazne prispieť k zvýšeniu legitímnosti Európskej únie. Ja som e, sa nikdy nedomnievala, že v Európskej únii je nedostatok demokratickej e, sily, ale sú to nedostatky, ktoré treba naprávať a práve v tom potrebujeme národné parlamenty. A preto by sa mala zlepšiť spolupráca medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Parlamentná dimenzia luxemburského predsedníctva zahrňala naše aktívne zapojenie sa do európskej záležitosti, tiež našu spoluprácu s Európskym parlamentom, tá bola veľmi plodná. Dôkazom toho, že Národné parlamenty tiež pristupujú seriózne k európskej úlohe. Sú iniciatívy eh, počas luxemburského predsedníctva v snahe prehlbiť politický dialog a posilniť úlohu národných parlamentov eh, v oblastiach eh, postupov subsidiarity. V priebehu môjho predsedníctva prebehli dve schôdze rady, ktoré sa venovali týmto inštitucionálnym otázkam v júli a v októbri, keď pracovná skupina o postupe žltej karty a zelenej karty prebehla ďalej. Ďalšie stretnutie Kozaku zhruba o týždeň bude ďalej preberať túto inštitucionálnu otázku. Som veľmi rád, že v priebehu luxemburského predsedníctva sa rokovací ehm, poriadok eh, podarilo obohatiť ďalší článok o európskom riadení. Čo sa týka postupu eh, žltej karty, eh, dva, dve stretnutia Kozaku dokázali, že väčšina parlamentu sa domnieva, že tento postup žltej karty je treba vylepšiť bez zmeny zmluvy Okrem toho som presvedčený, že Európska komisia musí posilniť svoje úsilie a zaistiť lepšiu kvalitu a lepšie načasované reakcie na stanoviska národných parlamentov. Čo sa týka zavedenia zelenej karty, to v rámci eh, prehlbeného politického dialogu, tu bude dôležité postupovať čo najflexibilnejšie v procedurálnych otázkach, keď sa bude navrhovať nová legislatíva EÚ Chcel by som pripomenúť tri iniciatívy, ktoré by sa dali považovať za zelenú kartu, ktoré boli spustené tento rok. Poprvé, e, zo snemovne lordov, možno je tu príslušný kolega aj prítomný, týka sa to mm, potravinového odpadu. Podporili 17 zo 41 parlamentných e, komôr a taktiež získali pozitívnu odpoveď od komisie pred dvoma dňami. Ďalej druhá zelená karta prišla z Lotyšska a tá sa týka audiovizuálnej e, e, smernice a taktiež tretia sa týka sociálnej a ekologickej e, zodpovednosti firiem. Tá bola predstavená len pred niekoľkými týždňami za Francúzského národného zhromaždenia a teraz je predmetom analýzy. V parlamentoch mala by sa stanoviť minimálna hranica, taktiež lehota, a taktiež rôzne iné kritéria pre zavedenie takýchto zelených kariet, o tom budeme hovoriť aj na budúci týždeň. Čo sa týka zelených kariet, bolo by užitočné zapojiť aj Európsky parlament do tohto procesu v čo najväčšej miere. Európsky parlament eh, podľa článku 225 zmluvy už má právo požiadať komisiu o predĺženie legislatívneho návrhu, ale akákoľvek zelená karta s podporou Európskeho parlamentu by celkom iste mala väčší dopad. Dámy a páni, ešte mi dovolte oceniť e, prácu pani Breso a pána Broka v tomto pracovnom dokumente a tiež, aby som sa v krátkosti vyjadril k inštitucionálnej dohode o lepšej legislatíve. Tento pracovný dokument uznáva, že je tu potreba prehlbiť fungovanie EÚ, keďže čeli tak mnohým výzvam počnúť pristahovalectvom, klimatickými zmenami, finančnou hospodárskou krízou, prostredníctvom posilnenia hospodárskej správy, vrátania sociálnej dimenzie. Chcel by som oceniť e, cieľ hľadať spôsoby, ako e, dosiahnuť zmenu bez zmeny zmluvy, aj keď e, si nie som istý, či niektoré návrhy v tejto správe by si nevyžadovali predsa len zmenu zmluvy. V každom prípade všetky tieto návrhy mm, sa musia pozorne zvážiť. Je dôležité začať už teraz, dnes, hľadať riešenia a to čo najskôr aby Európska únia bola schopná čeliť svojim hlavným výzvam. Je to dôležité najmä vzhľadom na výzvy, ktoré som už spomenul, ale tiež s ohľadom na oblasti, ktoré sa týkajú národných parlamentov, ako napríklad Európsky semester a lepšie plnenie európskych smerníc a politik. Čo sa týka hospodárskej správy, tu národné parlamenty majú e, rovnaké problémy ako Európsky parlament. Často sme zabúdaní, najmä tým, že mechanizmy ako napríklad ESM eh, sú mimo platnej legislatívy EU, tie by sa však mali eh, čím skôr stať súčasťou legislatívy, aby bol celý proces um završený. Dnes eh, do poludnia sa ešte budeme venovať tejto téme. Ja už mám však konkrétnu požiadavku súvisiacu s úlohou Národných parlamentov, čo sa týka bodu 9 eh, tohto pracovného dokumentu. Bol by som rád, keby úloha Európskeho parlamentu, čo sa týka Lisabonskej zmluvy v článkoch 5 a 12, eh, ako aj v protokole 1 a 2, ako viete, tieto zmluvy, to by sa malo v pracovnom dokumente spomenúť a tiež úloha Kozaku by sa mala spomenúť explicitne v tomto dokumente Čo sa týka medziparlamentnej spolupráce v bode 9 aj v bode 10, tam sa uvádza, že by sa nemali prívať žiadne spoločné parlamentné rozhodnutia v tých orgánoch. Možno by bolo vhodné diskutovať ešte vopred možno prostredníctvom rôznych fór eh, na rôzne témy, najmä eh, konferencia predsedov na európskej úrovni, ktorá eh, dohliada nad medziparlamentnými činnostiami, tak aby všetky parlamenty v EÚ si mohli vymieňať názory o týchto veľmi významných témach. A to otvorenie, naša dnešná diskusia celkom iste nebude e, dostatočná, najmä vzhľadom na to, že národné parlamenty nemali veľa času, ale zhruba 10 dní, pracovných dní na analýzu tohto pracovného dokumentu. Nemali sme priestor prediskutovať tento dokument v našich výboroch ani v pléne, aby sme mohli Um, riadne prispieť do dnešnej rozpravy uh, neoficiálny dokument AFKO o novej medzištvornej dohode o lepšej legislatíve, ktorý predložila pani Danuta Hübner predsedovi Šulcovi zaujíma pozitívne stanovisko k vzťahu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi mm, tu E, súhlasím s tým, že by sa nemalo nejako zasahovať do kompetencií. Súhlasím, že komisia musí poskytnúť podrobnejšie odôvodnenie subsidiarity. Súhlasím s tým, že spoločné kritériá pre monitorovanie dodržiavania zásady subsidiarity budú prínosné. Okrem toho súhlasím aj s tým, že je potrebné diskutovať o tom, či medziinstitucionálna dohoda je vhodným miestom na diskusiu o posilnení účasti národných parlamentov. na no a neposlednom rade súhlasím aj s tým, že by sme mali analyzovať spoločne, ako prehlbiť náš politický dialog, tak ako to robíme aj dnes. Dialóg, ktorý by sa mohol tiež spomenúť v tomto pracovnom dokumente. Prehlbenie politického dialógu je mimoriadne dôležité pre národné parlamenty. V Luxemburskom parlamente sme zhodli na tom, že chceme zohrávať pozitívnejšiu úlohu v procese prípravu európskej legislatívy e, po prvom e, e, období nadšenia voči Lisabonskej zmluve. My, ako aj ostatné národné parlamenty, sme mali často pocit, že um, postup subsidiarity napriek jeho významu môže vyvolať dojem, že úloha národných parlamentov spočíva len v podpore Európskeho parlamentu. Namiesto toho bude potrebný lepšie koordinovaný a prehlbený politický dialog, ktorý by naozaj ocenil úlohu národných parlamentov v tomto procese prehlbenej integrácie. V tomto smere sa tešíme na spoluprácu s Európskym parlamentom a toto je pre luxemburské predsedníctvo mimoriadne dôležité a je to dôležité aj pre našu poslaneckú snemovňu Luxemburska. Čo sa týka lepšej spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, toto nemôže prebiehať len tu v Bruseli a v Štrasburgu. Musíme sa o to snažiť aj u nás doma. Musíme sa o to snažiť aj na politickej úrovni, na stranickej úrovni. Napríklad naša politická strana už trikrát tento rok zorganizovala stretnutie s národnými um, poslancami. Žiaľ, boli tam zastúpení len poslanci z Európskeho parlamentu ja ako predseda Európskeho a zahraničného výboru Luxemburského parlamentu môžem povedať, že my, keď zasadáme, vždy tam pozývame aj našich poslancov Európskeho parlamentu pri pravidelných podielkových schôdzach a potom raz do mesiaca v pondelok po Štrasburgu vždy dávame slovo našim kolegom z Európskeho parlamentu, ktorí nám referujú o aktuálnom dianí teda takáto spolupráca medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom je naozaj dôležitá aj na institucionálnej úrovni, ale aj u nás doma. Ďakujem za pozornosť. Uh, very much. We, we would... Ďakujeme pekne. Nebudeme tlieskať všetkým, teda preskočíme a prejdeme ďalej. Teraz dostáva slovo minister Nikola Šmit, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička vážení poslanci národných parlamentov aj Európskeho parlamentu. Isté, že Luxembursko sa ujalo predsedníctva. Ja som minister, ktorý má na starosti vzťahy s Európskym parlamentom, ale moje dnešné vyjadrenia sa budú um, týkať aj mojich osobných názorov. Nebudem celý čas hovoriť v mene predsedníctva rady. Sú to teda moje e, úvahy, úvahy luxemburského predsedníctva. Veľmi podporujem túto vašu snahu e, diskutovať. E, veľmi ma teší, že mám priestor vystúpiť na tomto medziparlamentnom stretnutí o medziinstitucionálnych vzťahoch EÚ a taktiež o úlohe národných parlamentov aj Európskeho parlamentu v tomto kontexte. Viete, že s veľkým záujmom som si prečítal pracovný dokument pani Breso a pána Broka. Tento dokument nám poskytuje veľmi užitočné návrhy pre e, ďalšie pokračovanie našich analýz v rámci EÚ a to tiež aj správa pána Verhofštáta k tomuto prispieva. Na úvod by som chcel e, spomenúť prieskum, ktorý bol vykonaný pred niekoľkými týždňami a vykonala ho nadácia Berta Holcmana. A výsledky tohto prieskumu by nás mali zaraziť, pretože 72 respondentov Európanov, občanov Európskej únie potvrdzuje, že európska politika podľa ich vnímania sa uberá nesprávnym smerom v súčasnosti. Teda toto zdá sa potvrdzuje akúsi euroskeptickú tendenciu v našich členských štátoch. Je to tendencia, ktorá je dosť e, zretelná a vážna. To je teda tá zlá správa, ale je tu aj dobrá správa, pretože 60 a ešte o niečo viac v krajinách eurozóny sa domnieva, že je potrebné posilniť e, politickú integráciu aj ekonomickú integráciu v Únii. Myslím si teda, že je na mieste naozaj podrobná diskusia o povahe politiky. Myslím, že je bežné, že v demokracii by mala byť možnosť klásť e, si otázky o tom, či orientácia aktuálnych politických aktérov je správna alebo nie, ale zdá sa, že väčšina občanov EÚ je presvedčená o tom, že európska integrácia je nevyhnutná a na druhej strane, že podporujú, aby došlo k takejto posilnenej politickej aj hospodárskej integrácii v EÚ. Myslím si teda, že naši občania, Európania si želajú silnejšiu Európu, Európu, ktorá bude schopnejšia reagovať na výzvy, na veľké výzvy. A keď hovoríme o výzvach, eh, vieme veľmi dobre, o čom hovoríme. Ehm, nemáme totiž takmer ani týždeň, v ktorom by sa neprehlbovali výzvy spojené s presťovalectvom, s terorizmom, s bezpečnosťou, eh, len stačí pozrieť sa na naše susedstvo a susedné krajiny a vidíme, že Európa je obklopená e, veľmi vážnymi problémami a skutočnými hrozbami. Myslím si teda, že zamyslieť sa nad tým, ako efektívne a účinne zareagovať na toto želanie našich európskych občanov, aby sa posilnila politická a hospodárska integrácia. Myslím, že je to mimoriadne pozitívne iniciatíva. Myslím, že ste sa ujali správnych krokov a Národné parlamenty a Európsky parlament e, spoločne o tom e, veľmi kvalitne môžu uvažovať. E, neustále zdôrazňujem význam národných parlamentov nielen pre samotné členské štáty, ale tiež pre Európsku úniu, pretože článok 12 zmluvy o fungovaní EÚ jasne stanovuje, že národné parlamenty majú aktívne prispievať k dobrému fungovaniu EÚ. Teda nemajú len nejaké okrajové miesto konzultačné, charakteru naozaj predstavujú a zohrávajú výraznú politickú úlohu, najmä v tomto aktuálnom kontexte by mali zohrávať aj naozaj veľmi výraznú úlohu. Taktiež je jasné, že v tomto procese zamýšľania sa a úvah, ktorý dúfam, bude mať za následok novú medzivládnu konferenciu si, že aj národné parlamenty e, v tomto budú zohrávať veľmi významnú úlohu a pokiaľ ide o tento konvent, myslím si, že príspevky národných parlamentov k úspechu tejto e, konferencie, k tomuto konventu budú naozaj veľmi významné. Ja to nehovorím preto, že som mal to šťastie zúčastniť sa tohto konventu naposledy. Myslím si však, že úloha národných parlamentov by sa mala ešte viac zdôrazňovať e, taktiež úloha Európskeho parlamentu. Isté, že tá bola posilnená a rozšírená v Lisabonskej zmluve a aj to podľa mňa je na mieste, pretože Európsky parlament je konec koncov miestom, kde sa prejavuje európska demokracia a to treba oceniť. Čo sa týka vyhliadok na možnú revíziu zmluv, isté, že Dá sa vychádzať z predpokladu, že aktuálna konfigurácia rozhodne nie je definitívna. Musíme byť schopní prispôsobiť e, tieto mechanizmy a dosiahnuť zlepšenie fungovania. Ako sa to veľmi správne popisuje v oboch správach, ale rovnako si myslím aj to, že máme ešte dosť eh, veľa práce pred sebou, pretože eh, takáto reforma môže zlepšovať fungovanie praktických aspektov a váš výbor je napokon dôkazom toho, ako sa dá rozvíjať spolupráca v európskom kontexte ďalej po druhé. Myslím, že tento proces sa môže rozvíjať bez toho, aby sa museli meniť zmluvy, ale musia sa zmeniť eh, isté interakcie medzi jednotlivými inštitúciami. O toto sa práve snažíme aj tu dnes prostredníctvom e, rokovania o medziinštitucionálnej dohode. Isté, že nejde tu o snahu zmeniť zmluvu, to nie. To nie je napokon ani našej kompetencií, ale snažiť sa pozrieť na to, ako by inštitúcie, teda Európsky parlament, komisia aj rada mohli lepšie spolupracovať, aby mohla byť medzi nimi lepšia interakcia. A spoločne, ako by mohli dosiahnuť zlepšenie kvality európskej legislatívy. Pretože tu ide naozaj o súhru všetkých týchto troch inštitúcií, najmä dvoch spolulegislatívnych orgánov. Tie by mali lepšie spolupracovať. Viete, že potom bude potrebné zvážiť, či bude potrebná aj zmena zmluv. Ale ešte predtým a na toto sa poukazuje aj, správa, aj správe, je potrebné využiť všetky možnosti, ktoré poskytuje aktuálne znenie e, zmluv. Je podľa mňa množstvo možností, ktoré sa ešte nevyužili a ktoré zmluva umožňuje. Napríklad e, presťahovalectvo, problém e, utečeneckej krízy, nedá sa povedať, že by nám zmluva nedávala potrebné nástroje. Nástroje sú v zmluve obsiahnuté, ale je potrebné ich politicky využívať a posúvať sa smerom k spoločnej ozerovej eh, politike. A ďalej je všetko, čo sa týka bezpečnosti v Európe. Aj tu dáva zmluva rozsiahle možnosti. Myslím si, že práve tu je spolupráca medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom mimoriadne dôležitá. Ešte v krátkosti k jednej ďalšej téme. Musíme zachovať istú koherentnosť v našom nastavení inštitúcií. Nemôžeme teraz, tak ako sa tu navrhovalo, um, požadovať uh, okamžité zapojenie národných parlamentov do procesu vytvárania legislatívy na európskej úrovni. Myslím, že národné parlamenty sú zapojené do tohto procesu v rámci subsidiarity. Myslím, že národné parlamenty majú e, veľmi výrazný vplyv na tento proces, ale nemôžeme teraz e, dosiahnuť e, to, aby sa z národných parlamentov vytvoril tretí legislatívny orgán v tomto legislatívnom procese EÚ, pretože čo by s tým urobila rada? Rada by predsa už nemala potom prakticky žiadnu úlohu. Myslím si teda, že toto je požiadavka, ktorá podľa mňa nie je koherentná s aktuálne platným inštitucionálnym systémom. Ešte na záver dve poznámky, ak dovolíte. Poprvé, eurozóna. Myslím, že tu naozaj potrebujeme v kontexte posilnenia eurozóny e, opätovne prehodnotiť niektoré nástroje. Riadenie eurozóny by sa dalo zlepšiť. Sú tu konkrétne návrhy v kontexte správy piatich predsedov a najmä teraz zo strany komisie v dokumente, ktorý zverejnila 21. októbra. A možno je tu aj priestor zlepšovať, ale podľa mňa musíme zajsť ešte o niečo ďalej. Zdieľanie suverenity v eurozóne sa musí zrýchliť a musí sa viac podporovať. Máme za sebou skúsenosti z veľkej krízy, taktiež máme za sebou poznatky z niektorých pokynov, ktoré boli možno vydané príliš rýchlo, bez potrebnej analýzy. Myslím teda, že je potrebné posilniť túto hospodárskú správu. A to musí zahrňať aj sociálne aspekty tento proces riadenia eurozóny. A preto bude potrebné aj dostatočne vyvážiť túto hospodárskú správu, a to aj tým, že sa e, vytvorí Euroskupina pre sociálne veci, ale nepotrebujeme zmenu zmluvy. Toto všetko sa môže urobiť e, veľmi e, prakticky. Ďalej, druhá vec sa týka zvýšenia finančnej rozpočtovej kapacity eurozóny. Tu potrebujeme potvrdenie v zmluve a Myslím, že sa zhodneme na tom, že nemusíme dosiahnuť e, menovú úniu bez toho, aby sme dosiahli dostatočnú rozpočtovú schopnosť financovania tejto rozpočtovej e, podpory bude súvisieť práve s podporou víziev, ktorým čelíme. Ďalej integrácia niektorých dohôd e, v kontexte medzivládnych zmluv. Na to sa tiež musí pamätať na no v neposlednom rade ide demokratickú legitímnosť eurozóny, ďalej parlamentnú kontrolu aj na úrovni národných parlamentov, aj na úrovni Európskeho parlamentu. Ten by sa mal o mnoho viac zapájať aj do procesu Európskeho semestra. A ešte posledná vec. E, sociálny protokol E, ten je potrebný, pretože je tu veľká neistota, a to neustále, medzi na jednej strane e, slobodami, e, ktoré sú potrebné pre fungovanie vnútorného trhu, teda sloboda pohybu, ale taktiež na druhej strane sú tu základné sociálne práva. A teraz, keď komisia presadzuje možnosť sociálneho piliera, musíme si ujasniť, akú úlohu by zohrával tento sociálny pilier vo vzťahu k týmto štyrom slobodám. Nemusíme nejako Hm, pripomínať, že ak by sa to ponechalo Európskemu súdnemu dvoru, aj keď ja ho veľmi obdivujem a jeho činnosť, viete, že ak to ponecháme na tú úroveň, napokon sa bude um, súd musieť vyjadriť a bude musieť um, aj obmedziť tieto štyri slobody. Teda z oči voči hrozbám, ktorým dnes čelíme, možno povedať, že najskôr bude potrebné veľmi rýchlo využiť to, čo nám zmluvy už teraz umožňujú. Myslím si, že solidarita je napísaná už teraz v zmluve. Máme možnosti, ktoré sme ešte nevyužili, ktoré nám zmluva dáva. Mali by sme teraz pristúpiť aj k využitiu týchto možností. Napríklad, čo sa týka článku 42.7, ten by nám teraz mal umožniť zajsť ešte o mnoho ďalej v otázkach bezpečnosti. Myslím si, že solidarita sa musí prejaviť jasnejšie. Nemôžeme totiž mať e, solidaritu, e, ktorú bude prejavovať len jedna strana, ktorá e, sprístupní zdroje, urobí príslušné kroky. Krajiny, ktoré boli veľmi výrazne zasiahnuté, a to vojensky, takéto krajiny, takéto kroky nerobia, len sami pre seba robia pre celú Európsku úniu a táto solidarita by sa nemala teda vyjadrovať len slovne a vyhláseniami, ale mala by sa prejavovať konkrétne tým, že sa poskytnú rôzne formy vojenskej podpory, ale ak to nebude možné, e, je potrebné sa zamyslieť aj nad otázkami financovania, pretože e, nie je možné vyčítať v krajine, že už nedodržiava pak stability rastu, pretože sa snaží e, zachovávať európsku bezpečnosť svojim konaním aj vojenským. Za tieto vysvetlenia, ako aj za, za e, spomenutie politickej vôle, je to veľmi silná vízia, ktorú ste tu predniesli k takmer všetkým aspektom aj našej práce tu v parlamente a teraz riaditeľ Pascal Ardini za Európsku komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. Dobré ráno všetkým. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za podpredsedu Timmermansa, ktorý nemohol dnes prísť medzi vás, ale zavolali ho na rokovanie do Turecka včera popoludní. Ako viete, práve vyjednávame akčný plán s tureckými úradmi a musel sa vrátiť do Turecka, aby prerokoval niekoľko veľmi dôležitých prvkov tohto akčného plánu. Chcel by som dnes dopoludnia hovoriť o vzťahoch medzi novou Európskou komisiou a národnými parlamentmi a e, pokusil by som sa aj uviezť, čo sa zmenilo. A bol by som rád, keby predstavitelia národných parlamentov potvrdili, že došlo k zmene. My teda robíme všetko preto, aby sa situácia zmenila. Takže nová komisia, ktorá nastúpila, prišla s veľkým motom, že byť veľkým vo veľkých veciach a malým v malých veciach a súčasne s týmto chcela vybudovať alebo budovať nové vzťahy s národnými parlamentmi. Čo to znamená? Znamená to, že máme prvého podpredsedu, ktorý zodpovedá za medziinštitucionálne vzťahy, najmä vzťahy s národnými parlamentmi. Znamená to, že je to spoločná zodpovednosť celého kolégia Nikdy sme nemali toľko e, rokovaní medzi e, členmi kolegia a národnými parlamentmi, či na úrovni plén alebo výbory. Mali sme vyše 200 stretnutí a rokovaní medzi členmi komisia a národnými parlamentmi Ďalšia vec je, že inak rietime korešponde, riešime korešpondenciu, písomný dialog s národnými parlamentmi. Od 1. septembra tohto roku máme nový spôsob odpovedania na odôvodnené stanoviska ako aj na stanoviska národných parlamentov v kontexte politického dialogu. Tieto odpovede majú byť oveľa politickejšie. Podp- spolupodpisuje ich prvý podpredseda a zodpovedný komisár a v prílohách týchto odpovedí uvádzame aj technické prvky, ale všetky národné parlamenty dostávajú aj sprievodný list s politickým odôvodnením, čo sa snažíme dosiahnuť. V maji tohto roku sme prijali prvú časť balíka o lepšej regulácii. Je tam niekoľko prvkov, ktorých cieľom je zvýšenie úrovni konzultácie e, predtým, než komisia príde s návrhom na E, e, nový legislatívny predpis. Je to proces dola nahor a chceme, aby národné parlamenty využili tento proces na predkladanie pripomienok a návrhov veľmi skoro v legislatívnom procese. Myslím si, že v našom vzťahu s národnými parlamentmi vidíme vývoj. Niekoľko žltých kart veľmi dramaticky kleslo. Za posledné roky sme mali len, za dva roky sme mali len dve takéto žlté karty Môžete to interpretovať aj e, tak, že e, komisia sa zlepšila v rešpektovaní zásady subsidiarity alebo úlohu zohrali ďalšie faktory a došlo k zníženiu aj nových ex Mm, legislatívnych návrhoch, čo samozrejme tiež vyšvetruje zníženie žltých kariet, ale nie v tom množstve, ktor- ktorému došlo. To isté sa týka odôvodnených stanovisk. V, predtým sme mali 88, to boli vyjadrenia obav z hľadiska subsidiarity. Pred dvomi rokmi minulý rok 21 a tento rok sme dostali len 8. A ja si myslím, že je to pozitívny vývoj, lebo súčasne ten pozitívnejší program sa rozvíja vo veľkej miere. Minulý rok sme mali 600 písomných e, kontaktov s národnými parlamentmi v rámci politického dialogu. Posledným príkladom bol, bola prvá kedykoľvek v histórii zelená kantra alebo príspevky zo 17 národných parlamentov ktoré navrhovali komisii určité návrhy v oblasti odpad, potravinového odpadu. Prvý pre, podpredseda Zimmermann už povedal, že e, Kozak má sympatie pre mechanizmu zelenej karty, pretože je to v kontexte zmluv, nevyžaduje si to žiadnu zmluvu zmenu zmluv, a myslím si, že dva prvky sú dôležité v tomto kontexte. Poprvé, načasovanie. Tá zelená karta, ktorú sme dostali, tu podporilo napríklad Horná snemovňa UK. Tá prišla naozaj na čas, preto komisia bola v strede svojej práce na novom legislatívnom balíku o obehovej ekonomike a tento príspevok nemohol prísť v lepšom čase, naozaj. A to je veľmi dôležité pre relevantnosť a význam tohto mechanizmu. Po druhé, je tu počet národných parlamentov alebo komôr, ktoré podporujú túto iniciatívu. Máme 41 komôr a tu na tých číslach naozaj záleží, pretože čím viacej snemovní, podporí našu iniciatívu a ukáže, že na národnej úrovni je skutočný záujem o určitú iniciatívu komisie, tak tým viacej e, sa presadzuje a komisia musí zohľadniť tento názor. A pán Anželi to spomínal. Spomínali ste, že sme odpovedali nedávno na prvé skúsenosti a tešíme sa, a očakávame s nádejou, že či tieto dve iniciatívy Samozrejme, že sú tu určité detaily, na ktorých treba pracovať medzi národnými parlamenty. Kto sponzoruje zelenú kartu, či má byť nejaký limit, či sa chce národný parlament stiahnuť alebo pridať niečo k, k iniciatíve. Ale to sú také technické otázky. Každé, všetky iniciatívy o to stoja. A nedávno, minulý týždeň sme dostali jeden list od jedného premiéra, ktorý navrhuje ďalší mechanizmus s ďalšou farbou určitej karty. A napokon veľmi vítame a povzbudzujeme medziparlamentnú koordináciu a spoluprácu. Je to znovu, aj tu záleží na číslach Vítame napríklad iniciatívu niektorých národných parlamentov identifikovať v pracovnom pláne komisie, ktoré návrhy sú návrhmi, čo by mohli byť problematickými, keď sa dostanú ďalej. A e, tieto štyri sa snažili aj kontaktovať svojich e, ich partnerov iných parlamentov a prispozíciou voči komisii. Myslím si, že to je veľmi silný nástroj. Veľmi vítame takúto medziparlamentnú spoluprácu už v rannej etape procesu. A na záver by som chcel povedať, že pokiaľ ide o spravovanie eurozóny, tá komisia sa aktívne a konkrétne zapája do tejto debaty. Mali sme 5, e, správ 5 prezidentstiev o prehlbení EMU. Viete, že sme navrhli pracovať v dvoch etapách Čiže najprv e, sa zamyslieť a potom pozrieť, aké zmeny by sme mohli urobiť. Medzi tým sme prišli s veľmi ambicioznými návrhmi pre externú reprezentáciu eurozóny a tešíme sa na diskusiu v tomto parlamente aj v rade na túto tému. V rade musím povedať, to prijali troška s obavami. Takže E, veľmi podporujeme medziparlamentnú spoluprácu. Vítame všetky iniciatívy v rámci súčasného kontextu zmluv a aj možných zmien alebo ťažkostí s nimi súvisiacimi. Ďakujem veľmi optimistické vyjadrenie. Ďakujem aj, aj v mene národných parlamentov. Teraz, milí kolegovia, prejdeme k jadru našej diskusie a skôr ako začneme, by som vás chcela informovať o jednej technickej otázke, pretože ľudia prichádzajú a odchádzajú. Všetci tí, ktorí ste z národných parlamentov, ste pozvaní aj na obed. Budeme mať obed v saloniku, číslo, e, saloniku poslancov číslo 4. Takže po prvom rokovaní dnes do poludnia budeme mať obed a niečo, neočakávam žiadne e, sťažnosti z EP. Teraz by sme prešli k dvom prezentáciám dvoch spravodajcov. Pani Mercedes e, Breso a Elmara Broka môže začať, ktorý z vás chce, ale každý z vás máte maximálne 7 minút. To prosím dodržte. Ďakujem. Začíname? Dobre. Dobré ráno vám všetkým, budem hovoriť po taliansky. E, vítajte a ďakujem, že ste prijali pozvanie Európskeho parlamentu. E, chcela by som začať tým, že vám pripomeniem strašné udalosti v Paríži, ktorí spôsobili e, obrovskú vlnu emócií a prezident Hollande využil článok 42 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorým e, vyzýva prispieť aj ostatné členské štáty vo francúzskej e, snahe. Práve táto zmluva predvída povinnosť členských štátov poskytnúť súčinnosť a pomoc v prípade teroristického útoku. A to znamená, že predvída aj takúto situáciu je naozaj e, významné e, zo strany Lisabonskej e, zmluvy predvídať a prispievať k lepšej spolupráci a efektivite spolupráce v rámci Európskej únie, či už je to na spoločenskej úrovni alebo hospodárskej úrovni, či už na bezpečnostnej úrovni. Bez ohľadu na, na to chcel by som povedať niekoľko slov o obsahu našej správy Lisabonská zmluva e, ponúka obrovský potenciál a možnosť e, pohnúť sa vpred s integráciou Európskej úniou a vysporiadaním sa s tými výzvami, e, pred ktorými Európska únia stojí. O akých výzvach hovoríme? Samozrejme je tu e, boj proti terorizmu, vysporiadanie sa s migrantskou e, krízou, e, zmeny klímy, avšak aj hospodárska a menová slabosť v súvislosti s medzinárodnou krízou a znepokojivá spoločenská situácia mnohých členských štátov a takisto aj prepad v sektore služieb. Začnem s hospodárskou dimenziou mnohé štáty eh, preukázali nesmiernú eh, slabosť a neefektivitu eh, v svetle hospodárskej krízy. Ako pripomenul aj zástupca luxemburského predsedníctva, musíme postupovať príjmaním rozličných balíčkov a samozrejme v záujme prospechu hospodárstva celého hospodárstva eh, Európy, zachovávať samozrejme európske mm, demokratické mechanizmy. A to je eh, práve súčasť a účel eh, paktu stability v rámci inštitúcií Európskej únie. A samozrejme, aj eurozóna prijala nové opatrenia a pri, hm, takisto sa to odzrkadlilo aj pri novom rozpočte Európskej únie, ktorá už má bojovať proti európskom, e, európskym e, kríze. Tieto princípy sú e, teda chránené ako bolo opakovane pripomenuté, máme možnosť zaviesť takisto aj spoločenskú sociálnu dimenziu. Samozrejme, nie Európska únia nie je iba e, hospodárskym projektom, ale aj spoločenským a sociálnym e, projektom, ktorý má za účel povzniesť európskych občanov. Takže majúc na zreteli e, sociálny a spoločenský rozmer európskeho projektu, snažíme sa prostredníctvom novej efektivity podporiť mobilitu podľa článku 151 a 153 Lisabonskej zmluvy Európskej únie. Čo sa týka napríklad e, e, minimálnej mzdy, ktoré v súčasnosti je stanovená na úrovni jednotlivých členských štátov. Čo sa týka obrany a bezpečnosti, tie dôvody sú evidentné. Myslíme si, že mali by sme rozvinúť spoločnú bezpečnostnú e, politiku. To by malo nepopierateľné výhody. Hovorili by sme ako Európa jedným hlasom a e, samozrejme e, hovorili by sme aj o jednotlivých výzvach. Ako Európska únia samozrejme môžeme sa vyrovnať aj s globálnymi výzvami. Takže je tu séria návrhov od eh, strážení eh, hraníc, eh, od vytvorení štruktúr pre spoluprácu, ktoré by boli permanentné a jednoducho Lisabonská zmlova nám dáva veľký priestor na formulovanie spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky Európskej únie. Samozrejme, nemám veľa času dotknúť sa ďalšej témy, avšak myslím si, že vzhľadom na štruktúru radu a jeho funkciu a jeho fungovanie, ako aj rady ministrov, myslím si, že aj v rámci, že práve táto e, rada sa môže pretransformovať na legislatívnu e, funkciu a legislatívny orgán e, v rámci svojich prípravných výborov takýmto spôsobom by sa naplnili lepšie kompetencie rady, ktoré úprimne e, nefungovali celkom tak, ako majú. E, hovorili sme aj e, o niektorých veciach, záležitostiach iba čiastočne, avšak zdá sa nám, že práve pri rozhovoroch s národnými parlament, parlamentami a spolupráca medzi týmito národnými parlamentami a európskym parlamentami by mala byť silnejšia. Chceli eh, zistiť, ako táto spolupráca eh, môže fungovať lepšie, pretože zdá sa nám, že eh, žlté a oranžové karty zatiaľ nefungujú. Samozrejme, bude to závisieť aj od rozhodnutia premiéra Camerona a od jeho rozhovorov eh, s Európskou úniou, ale myslíme si, že každopádne Európska únia možno fungovať lepšie. Takže môžeme sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom eh, zlepšiť tie procesy, ktoré sú jasné a zrozumiteľné. Eh, naozaj vypršal mi čas, a, ale už som tak či tak na konci. Takže myslím si, že jeden z problémov dobrého fungovania Európskej únie nakoniec je otázka hlasovaním e, kvalifikovanou väčšinou koniec koncov. Myslíme si, že by bolo teda e, dôležité zamysliať sa, využívať e, viac kvalifikovanou hlač, väčšinou a nie jednohlasným súhlasom, pretože by to bolo lepšie využívané predovšetkým tými štátmi, ktoré majú na srdci lepšiu integráciu. Chcel by som sa poďakovať ako spravodajkyňa a teším sa na vaše postrehy. Thank you. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Teraz Elmar Brok. Chcem vám len pripomenúť, že tí, ktorí z vás sa chcú vyjadriť, keby ste nám čo najskôr rozdali karty, aby sme mohli rozplánovať čas. Takže teraz dám slovo Elmarovi Brokovi. Ďakujem pani predsednička, milí kolegovia a kolegyne. Pani Bresson a ja sme pripravili správu na základe víziev, pred ktorými my ako Európania stojíme v tomto čase. Myslím si, že práca, spôsob práce EÚ sa má týmto riadiť. Má sa riadiť tým, akým spôsobom dokážeme čo najlepšie reagovať na výzvy a na to, že Fisabonská zmluva ponúka mnoho možností, ktoré sa zatiaľ nevyužili. To je, myslím, každému jasné. Pani Breso uviedla niekoľko príkladov. Vždy nás prekvapujú krízy, na ktoré nie sme pre, pripravení, pretože sme zabudli na to, že Lisabonská zmluva má možnosti, ktoré by sme mohli využívať a preventívne nám poskytuje nástroje na reakciu na krízy. Takto to bolo aj v čase vypuknutia finančnej krízy v roku 2008 keby sme mali vtedy to instrumentárium k dispozícii, čo sme si museli za tých 5 rokov vypracovať tak náročne, by sme mohli kríze zabrániť alebo ju lacno potlačiť. Pri migračnej otázke sme znovu v tej istej situácii, úplne bezradný, bezmocný, napriek tomu, že tá možnosť robiť vonkajšie kontroly je možné urobiť, aj moja vlast pred 11 e, rokmi odmietla, že by balkánske krajiny boli krajinami bezpečného pôvodu, alebo že by sa kvoty zaviedli v čase, keď vznikla situácia na Lampeduse pred niekoľkými rokmi. Pretože vtedy nesmerovali do Nemecka, išli inám a preto sme my boli proti kvotám vtedy, a teraz e, sa čudujeme, že ostatní tento obrad v našom zmyslení zrazu nepochopili. A to všetko je proste v zmluve a sú tu možnosti na kroky. Ale treba akceptovať to, čo je kompetenciou EÚ. A Teraz sa Európa e, karhá za to, že tak neurobila. Teraz vyháva na nedostatku solidarity. A ďalší bod je bod, ktorý máme na stole od útorka, už sa o tom hovorilo. Prezident Oland žiada e, o uplatnení článku 42.7, ale nikto nevie, čo s tým máme robiť. Lisabonská zmluva už ale existuje 5 rokov podľa mňa, ale vyvodí z nej dôsledky, aby sme boli akcieschopní, aby sme mali spoločný štáb, spoločné plánovanie, rozdelenie práce medzi EÚ a členské štáty, forma spolupráce členskými štátmi, nič nie vypracované, úplná bezradnosť a prekvapenie. To konštatujem alebo napríklad nástroj štrukturovanej spolupráce, nástroj pre tie krajiny, ktoré v čase kríze chcú už je spolupracovať, ktoré nechcú, nemusia. V ústave je napísané, teda v zmluve je to napísané, že, tre, že e, je takáto možnosť. Napríklad e, treba zohľadniť skutočnosť, že niektoré štáty nie sú v NATO, ale nič sme neurobili. Odkedy máme zmluvu, sme to ďalej nerozviedli, nerozpracovali do praxe. Potom 190 miliard na obranu, to je viacej ako vydáva Rusko a máme vojakov, dvakrát toľko ako Američania, ale nemôžeme povedať, že treba ísť bojovať. Máme armády s 80-percentnou réžiou v nákladoch a tie sú bezmocné. Stoja tam úplne bezmocne. To je naša súčasná situácia. Ale na to, aby sme mohli o tom hovoriť, to musí byť európska kompetencia. Takže nemali by sme tie možnosti, ktoré sú v zmluve, využiť silnejšie. Pre sa všetky národné štáty to ratifikovali aby sme bojovali a robili tie veci, ktoré nedokáže urobiť každý individuálne. To je migrácia, vonkaj, e, výzvy vonkajšej politiky, teda zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky, zmena klímy a tak ďalej a tak ďalej. To, tieto problémy nezvládne, nenájde na ne odpoveď žiaden štát o samote. Takže v tom obmedzenom priestore Lisabonu, ktorú ratifikovali všetky parlamenty, sa snažme nájsť v ňom odpoveď. A ja si myslím, že je to aj otázka našej politickej triedy, či v EP alebo v NP občania očakávajú, že problémy vyriešime. Ich nezaujíma, kto má kompetencie. Kompetencie sa nemenia, preto nehovoríme ja ani kolegyňa Breso o zmene zmluvy, ale o tom, čo sa dá v rámci zmluvy urobiť. Je mi jasné, že v súčasnej politickej nálade nie je možné urobiť rozumnú zmenu zmluvy, preto tá otázka, či také problémy, ako som uviedol, sa dajú vyriešiť v rámci spoločnej politiky. A myslím si, že tak, ako sme to doteraz robili, aj pri euro, musíme zachovať jednotu EÚ. Pri fiskálnom balíku a ostatnom sme ukázali a dokázali, že všetky štáty EÚ akceptovali, že euro je menou EÚ. Jedna krajina má opt-out, jedna má opt-in. Všetky ostatné podliehajú týmto pravidlám a tam netreba vybudovávať nejaké inštitucionálne prekážky alebo zamietať, že EÚ nie je menou EÚ. Opt-out sa nedá odôvodniť Je to, myslím, veľmi dôležitá otázka, aby sme zachovali jednotu EÚ a nedelili ju na eurozónu a neeurozónu EÚ prvej triedy alebo druhej triedy. To nemôže byť. A myslím si, že v tomto rámci sme spravili v správe aj niekoľko návrhov, napríklad e, silnejšia zaangažovanosť národných parlamentov do budovania menovej únie, bankovej únie a podobne. To všetko v rámci európskeho semestra, o ktorom sa hovorí, pretože musíme jasne povedať, a to je tiež myslím jedna zásada, že že rozhodnutia sa majú príjmať na tej úrovni, kde sú kompetencie a netreba urobiť zmes príslušnosti kompetencie. To nikdy nefunguje. Preto si myslím, že je správne, že tam, kde zodpovedajú za fondy členské štáty, majú mať zodpovednosť aj národné parlamenty, ale máme tu rôzne pomôcky ako Convergence Guidance a podobne, ktoré hovoria, kde máme subsidiaritu a kde sme príslušnými. Ďalej musíme vidieť, aby sme mali dobrú medziparlamentnú spoluprácu pri ďalšom rozvíjaní alebo používaní Lisabonskej zmluvy sa musíme postarať o to, že spoločne pracujeme na tom, aby boli e, štruktúry rozhodovania v EA zrozumiteľné, jasné. Preto pani Breso povedala, že potrebujeme transparentnú radu. Máme dvojkomorový systém v klasickom e, systéme s, rozhod- so spoločným rozhodovaním rady a parlamentu. A rada nefunguje v tom legislatívnom procese, nefunguje v transparentnom parlamentnom procese, ako by mala fungovať e, druhá komora. A to by sa dalo ľahko roko- zmenou rokovacieho poriadku. Vidíte to na tých rôznych diskusiách s našimi občanmi. A síce, že na základe tohto spôsobu práce rady parlament nevie, kto je zod... E, e, občania nevedia, kto je zodpovedný za ktoré rozhodnutie. Národné vlády sa skrývajú a nepriznajú zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré prijali, neskladajú účty občanom a vláde a parlamentom. Preto musíme preto musíme urobiť príslušné zmeny, aby bolo jasné, čo je rozhodnutie rady a kto robí prípravu. Rada musí byť pripravená akceptovať zmluvu tak, že bude uplatňovať e, väčšinové rozhodovanie tam, kde je to možné. To správanie ministra vnútra do septembra že sa roky dohovárali a potom povedia, že v zmluve je napísané, že v marci budú, že to budú, ja neviem, väčšinové rozhodnutia a tak ďalej, ale nedospejú k žiadnemu riešeniu. To všetko spomaluje EÚ a rozhodovanie pre našich občanov. Takže jednoducho došlo k porušeniu zmluvy a mohli by sme to žalovať na Európskom súde a dôsledkom je zablokovanie a vytváranie stále finančne náročnejšej situácii pre nás. Musíme sa pozrieť na to, ako my, ako parlamenty to môžeme spolu kontrolovať. My na našej úrovni, vy na vašej úrovni a potom to posilňovať. Preto si myslím, že tie grémia, ktoré máme pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku podľa článku 13, E, sú e, dôležité a hovorí sa tam aj o iných veciach, ale musí byť jasné, že to nie sú rozhodovacie grémia, to sú len informačné a konzultačné grémia, ktoré pracujú koncenzuálne ja som zodpovedal za vypracovanie bezpečnostnej obrannej politiky a musím povedať, že to veľmi dobre funguje, keď si spomeniem napríklad na posledné rokovanie v Luxemburgu počas luxemburského predsedníctva. A ja dúfam, že keď sme teraz dospeli k dohode podľa článku 13 hospodárskej únie, že aj my ako EP sme pretlačili spoluúčasť E, v tomto e, postupe aj pre národné parlamenty a dúfam a myslím si, že by sme to mali robiť pozor, podobne aj v tejto ekonomickej oblasti. Musíme stále navzájom diskutovať, aby sme sa poznali, aby e, sme mohli kontrolovať či európsku alebo národnú štátnu správu, tak povediať, ale to je možné len tak, aby sme nedemontovali parlamentarizmus. A teraz z oranžovej karty v zmluve je uvedené, že 50 členských štátov, pardon, národných parlamentov z dôvodov subsidiarity a proporcionality má ten názor, že legislatívny návrh je nesprávny a že EP alebo Národný parlament môže ukončiť bez súhlasu komisie zákonodárny proces. Podľa mňa to národné parlamenty ešte ani raz nepoužili. Preto môžeme v praxi hovoriť o tom, že, že komisia dá väčšiu lehotu na začiatku tých 8 týždňov keď to aj technicky a jazykovo prebieha a my sme ako parlament pomo- ochotní napomôcť túto spoluprácu s národnými parlamentmi a keď rada napríklad pri rokovaniach povie, že keď 55 per- národných parlamentov, tak to je zase, povie nie, to je väčšina aj v rade, tak sa zavezujeme, že rada tiež povie nie. A to je všetko v rámci zmluvy, Lisabonskej zmluvy možné všetky dohody nad rámec Lisabonskej zmluvy by boli ťažké, preto si myslím, že tu máme niekoľko možností posilniť spoluprácu s národnými parlamentmi, aby sme posilnili zásadu subsidiarity a proporcionality. Ďakujem. Thank you, Elmar. Ďakujem veľmi pekne, Elmar. A teraz by som chcela dať e, slovo podpredsedovi Európskeho sociálneho a hospodárskeho výboru, a chcela by som, aby ste dodržiavali rečnícky časť 5 minút. Takže slovo má Gonzalo Lolo Xavier. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ehm, myslím si, že súhlasíme s tým tónom e, tých príspevkov, ktoré sme si vypočuli dnes do obeda. Chcela by som však zdôrazniť ešte niekoľko Eh, bodov, ktoré sú dôležité z pohľadu EHSV a ktoré sú dôležité pre rozvoj občianskej spoločnosti. Nie je pochyb o tom, že Európska únia prechádza eh, najzložitejším obdobím od svojho vytvorenia. Nie je to len eh, hospodárskou krízou, ktorý štiepia náš kontinent a roztvárajú nožnice medzi jednotlivými ľuďmi a regiónmi. Európa, ako sme si už vypočuli, čeli eh, významným bezpečnostným externým eh, rizikám, ktoré eh, testujú až do prasknutia systém európskej kohézie a solidarity. Z tohto pohľadu máme k dispozícii súčasné európske dohody, ktoré ponúkajú naozaj širokú paletu príležitostí a nástrojov, ktoré by sme mali využívať na to, aby sme zlepšovali politiky a podporili a posilnili Európsku úniu tak dovnútra, ako aj navonok. Myslím si, že e, v budúcnosti bude e, prítomná, e, bude nevyhnutné revidovať niektoré články dohôd. V súčasnosti na to ale dôvody neexistujú. Na to, aby sme opätovne jednali o dohodách o Európskej únii je otváranie pandorinej skrinky. Neexistuje ani administratívna, ani politická vôľa na takýto krok v súčasnosti musíme hovoriť, čo môžeme urobiť e, v súlade so znením súčasných dohôd. Máme tu 5 e, e, horizontálnych zmluv v rámci ZFU. Tieto stanovy by mali poskytnúť lepšiu prepojiteľnosť medzi európskymi politikami a e, zväčšením zodpovednosti voči európskym občanom. E, sú tu návrhy o internom trhu, energetickej únie, o základných právach, e, hráta sa s, väčšinou, s väčšou úlohou pre makroregionálne stratégie, ako aj o potrebe a reforme Európskej únie vlastných zdrojov. Takisto by som počiarkol e, takisto aj snahu o posilnenie eurozóny a Európskej menovej únie. Myslíme si, že lepšia integrácia prostredníctvom zlepšenia menovej únie, ktorá by vo svojej e, konečnej forme mala obsahovať tak e, menový, ako aj hospodársky pilier. A dovolím si vám pripomenúť, že my v rámci Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sme vydali stanovisko z vlastnej iniciatívy k tejto špecifickej situácii, ktorá sa týka politického piliera. A teraz sa dostávam ku koncu môjho príspevku. Podľa našeho názoru sa musíme sústrediť na efektívnejšiu implementáciu demokracie a participatívnych fóriem eh, demokracie v Európskej únie. Nielen, že sme za lepšiu implementáciu eh, článku 11 ZFU, e ale súhlasíme aj s väčšou a lepšou úlohou pre Európsky parlament, a to nielen pri Európskej hospodárskej správe. Takisto sme za zlepšenú subsidiaritu Eh, tak horizontálnu ako aj vertikálnu a väčšiu rolu pre predstaviteľov občianskej spoloč- eh, spoločnosti, národné parlamenty a e, sociálnych partnerov. V tomto kontexte vyzývame na to, aby akákoľvek revízia budúcich zmluv obsahovala odkaz na úlohu Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, ako aj jeho inštitucionálnu úlohu, ktorá by mohla byť jasne uznená v medziinštitucionálnych dohodách. Aby som uzavrel môj príspevok, je, toto je významnou témou predovšetkým v časoch, kedy je vnútorné, ale aj vonkajšie prostredie okolo Európskej únie takéto nestabilné je to práve väčšia integrácia, ktorá prinesie väčšiu silu Európskej únie a nie tým, že sa budeme hádať ako členské štáty. E, konsolidácia Európy je krokom do budúcnosti. E, avšak e, nikto, ani členské štáty, ani európske inštitúcie, ani občianská spoločnosť nemôže tento proces urobiť o samote a o sve. Musíme to urobiť spolu a musíme využiť túto príležitosť. Ďakujem veľmi pekne a ďakujeme aj výboru za prípravu stanoviska, aj za to, že ste rešpektovali vyhradený rečnícky čas. Teraz by som chcela otvoriť e, priestor pre všetkých zástupcov národných parlamentov a takisto aj našim poslancom z Európskeho parlamentu. Nech sa páči, prvý pán Bosval. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som pogratulovať vám, ako aj vašomu výboru, za to, že ste zorganizovali e, toto dôležité stretnutie o budúcnosti Európskej únie. E, e, toto medziparlamentné stretnutie by malo zlepšiť politický dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. A prichádza naozaj vo vhodný čas, pokiaľ by sa Spojené kráľovstvo rozhodlo zotrvať v Európskej únie, nie je pochyb eh, o tom, že parlament vo Westminstre a takisto obidve národné zhromaždenia budú chcieť efektívnejšie spolupracovať s Európskym parlamentom. A to ma privádza k podstate môjho príspevku. Za každú cenu, podľa môjho názoru, vzťah medzi národnými parlamentami eh, na jednej strane a Európskym parlamentom na strane druhej by nemalo byť komplikované zbytočnými prekážkami. Ja som eh, vám napísal ako predsedničke výboru AFKO. A to, že vnímam jednu takúto prekážku. A môj list bol rozdaný vám všetkým. A ja vám ďakujem e, za to, že sa k nemu môžeme vyjadriť. E, účelom môjho prejavu, ako takisto aj môjho e, listu, je vysvetlenie toho, že regulovanie krokov eh, národných parlamentov prostredníctvom európskej eh, legislatívy eh, namiesto medziparlamentných dohôd spôsobuje parlamentu vo Westminstre naozaj veľký problém, pretože to má v súčasnosti odraz v praxi, napríklad pri kolegislačnom procese s ohľadom na Europol a takisto aj na právo e, získavať informácie a môže to mať aj vplyv na vytvorenie novej legislatívy, ktoré sa týkajú Eurojustu. E, takisto by som počiarkol aj formuláciu súčasného dokumentu AFCO, kde e, sa hovorí o rozvíjaní potenciálu Lisabonskej zmluvy. A to je práve v článku 10 tohto dokumentu, kde hovoríme, že nemôžeme predpisovať kroky národných parlamentov Chcel by som vedieť, že by nemali byť spojené medziparlamentné rozhodovacie orgány. Dovolte mi teda, aby som odkázal opäť na svoj list. Podľa ústavy Spojeného kráľovstva niektoré záležitosti nie sú úplne jasné, ale je jasné, že parlament vo Westminstre je suverenným orgánom. E, jeho rokovania nie sú e, predmetom rozhodnutia súdov, ani nie sú predmetom e, e, regulácie ostatnej legislatívy. Parlament vo Westminstri nemôže byť podriadený rozhodnutiam európskej legislatívy alebo Európskeho súdneho dvora, ktorý má osobnosť iba v oblasti európskeho práva. A tento princíp je odrazený aj v zmluvách o Európskej únie Eh, ktoré sú jednoznačné, eh, pokiaľ sa hovorí o rolách národných eh, parlamentov a neukladajú im právne povinnosti a záväzky. Článok 42 o fungovaní Európskej únie mm, zavezuje Európsku úniu k tomu, aby rešpektovala ústavné zriadenie jednotlivých členských štátov. A to sa vzťahuje na parlament vo Westminstri, ktorý túto výhradu zdieľa s ostatnými národnými parlamentami. A chcel by som si vypočuť teda aj názory ostatných e, poslancov. A chcel by som zdôrazniť, pani predsedníčka, že naše výhrady sa týkajú procesu, kde sme hovorili o mimoparlamentnom, a, o medziparlamentnej kontrole. Myslíme si, že legislatíva Európskej únie by mala predovšetkým poskytovať možnosť spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami iba tým, že odkáže na existenciu takejto spolupráce. A samozrejme, konkrétna forma spolupráca sa e, dohodne potom už e, e, na jednotlivými, jednotlivými orgánmi. To umožňuje medziparlamentnú spoluprácu ktorá sa dá dosiahnuť koncenzum medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, namiesto toho, aby o nej e, roz, e, rozhodovali zákonodarcovia na rozličných stretnutiach. Chceme spoluprácu a chceme naozaj dobrý základ takéto spolupráce. E, chcel by som uzatvoriť tým, že poviem, že Horná snemovňa Európskej Horná snemovňa e, Spojeného kráľovstva má záujem na spolupráci s Európskym parlamentom a e, preto e, dúfame, že neza, nenastanú zbytočné strety ohľadom medziparlamentnej spolupráci, ktorými sme sa do budúcnosti mali vyhnúť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Lord Boswell. Pani Rynkie. Ik doe het eh, Ďakujem, pani predsednička. Urobím to tak ako vždy v holandčine, pretože je tu aj môj holandský tým tlmočníkov a to ukazuje aj môj rešpekt voči holandčine. Pani predsednička, myslím si, že je veľmi dobré, že tu môžeme byť. A teraz hovorím v mene Senátu v eh, holandskom parlamente. Keď si pozriem problematiku, ktorú dneska riešime, tak je to niečo, čo osobne už roky propagujem. A síce, že Európsky parlament presne tak ako Národný parlament musí byť predlženou rukou pri kontrole štátnej správy pani predsednička a to znamená, že parlamenty musia viac a lepšie navzájom spolupracovať. Dobre som si pozrela materiály, ktoré ste nám pripravili a vidím, že v tom pracovnom materiáli je mnoho návrhov na zlepšenie, ktoré by sme mali spraviť bez toho, že by sme museli zmeniť zmluvu. Taktiež sa veľmi teším, pani predsednička, že sa má venovať a bude venovať viac pozornosti zlepšeniu nástroja žltej karty, pretože to, čo teraz vidím, je, aspoň teda v holandskom parlamente, že nie sme vždy spokojní s tým výsledkom a napríklad zoberme si Európske OM. Takže zlepšenie, ale na, súčasne hovorím, že v pracovnom dokumente sa hovorí, že rada musí fungovať transparentne v legislatívnom procese, tak to isté platí aj pre Európsky parlament, pretože ja vidím a mám aj skúsenosti ako európska poslankyňa, že tu, keď sa v prvom čítaní skončí legislatívna práca, tak aj v rámci samotného Európskeho parlamentu je mnoho obmedzení a je to nie veľmi transparentné, takže by bolo dobre, keby sa aj toto riešilo transparentnejšie. Takže lepšie vypracovanie žltej karty, lepšie rozpracovanie legislatívneho procesu. A to všetko sa dá urobiť bez meny zmluvy čo sa ešte ale pýta, že tam, kde sa navrhuje e, predsedníctve komisie aj rady v jedných rukách, aj to sa dá bez zmeny zmluvy. Ja si ale ja si, to sa tak tam uvádza, ale ja si myslím, že to nejde. Myslím si, že tí, čo pripravovali tento podklad, by nám mohli povedať, ako si to vlastne predstavovali. Čo si taktiež vážim je, že aj také inštitúcie ako ECOSOC a Výbor regionov sú uvádzané v tomto podklade. Keď som bola členom EP, mala som aj skúsenosti z druhej komory. Predtým som mala aj skúsenosti z druhej komory holandského parlamentu a máme tu na takýto postup, ktorý platia aj v iných členských štátoch, je taký, že žiaden zákon sa nemôže prijať, aby, ak by nemal súhlas tej druhej komory, v našom prípade ECOSOC alebo výbor regionov. Ale v týchto dvoch výboroch sú také postupy, ktoré neprebiehajú paralelne s postupmi v Európskom parlamente. Takže ja si myslím, že aj tieto inštitúcie by mali e, lepšie sa pripraviť na to, respektíve mali by sme pripraviť lepšie dohovory, aby sa to dalo lepšie zosúladiť ja si myslím, že pani predsedovia by sa tým mali zaoberať a možno, že po obede to môžeme potom podrobnejšie prebrať. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, thank you, Ria. Ďakujem veľmi pekne. E, Charles Görens, e, prosím, ale dodržiavate trojminútový rečnícky e, čas. Samozrejme, ak už sa chýli váš čas ku koncu. Ďakujem pekne ja podporujem to, čo tu zaznelo z úst e, oboch spravodajcov, pani Vresa a pana Broka, v súvislosti s príležitostiami, ktoré by sa mali využiť na úrovni Európskeho parlamentu, ale aj na úrovni národných parlamentov. Chcel by som to podľúdiť konkrétne. Už e, celé roky ja pôsobím buď ako národný e, poslanec alebo poslanec Európskeho parlamentu. A vždy sa opakuje to isté a položím to naozaj konkrétnym príkladom. Ako už povedala zastupca Luxemburského parlamentu, je to krajina, ktorú poznám veľmi dobre, asi to ide o kontrolu, demokratickú kontrolu. A možnosť zohrávať politickú úlohu v rámci zdieľaných kompetencií. Konkrétne ide o Európsky rozvojový fond. Národ, Európsky parlament nemá žiadne právomoci rozhodovať v oblasti rozpočtu a národné parlamenty, ktoré kontrolujú národné vlády, kontrolujú v podstate len malú časť investície, ktoré sa týkajú ich prísoku do Európskeho rozvojového fondu, ale politika, ktorá eh, je umožnená vďaka peniazom, ktoré sa takto zhromaždia a taktiež, eh, čo sa týka výkonných agentúr v členských štátoch, tieto orgány v podstate nikto nekontroluje. Chcem sa opýtať, či existuje aspoň jeden národný parlament, ktorý by e, kontroloval Európsky rozvojový fond e, a to každoročne. Myslím, že by to bol úplný základ e, ďalšieho pokroku. Podľa Lisabonskej zmluvy politika aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni v oblasti spolu, rozvoju, rozvojovej spolupráce sa musia lepšie koordinovať a musia pôsobiť koherentnejšie. Teda je to naozaj potrebné, ale chcem sa pýtať, kto o toto dbá. Ja by som chcel navrhnúť v tejto oblasti, aby vznikli dve, tri osoby aj v Európskom parlamente a taktiež zastupcovia národných parlamentov, ktoré by sa mali dohodnúť e, na metóde lepšieho uplatňovania kontroly aj zohľadňovania politických impulzov, e, ktoré by vyplynuli z 29 parlamentných orgánov EÚ, teda národných parlamentov aj Európskeho parlamentov. Myslím, že parlamenty predsa musia mať možnosť vyjadriť sa. Majú totiž e, vo svojom popise práce kontrolu, legislatívy a taktiež e, sa musí zapájať do politického procesu. Mm, chcem sa opýtať pani Breso a pána Broka, či by sme sa mohli dohodnúť na takomto návrhu, aby Európsky parlament robil výročné kontroly najmä v oblastiach, ktoré doposiaľ unikajú parlamentnej kontrole, a to akejkoľvek. Isté, že um, mechanizmy uh, rozhodovania e, v rozvojových vzťahoch s tretimi krajinami sú e, často veľmi zložité, pripomínajú rôzne barkové štruktúry a opakujem, je naozaj e, absurdné, že v súčasnosti podľa zmluvy neexistuje žiadny kontrolný mechanizmus. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Arminia z, Litvika, z Litvy. Thank you. Merci, eh, madame prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia, drahé priatelia. Eh, pre mňa je dosť ťažké hovoriť po francúzsky, budem hovoriť skôr po litovsky. Nacionálne parlamenty nori ir turi byť išgirsti. Eh, Vážení poslanci, poslanci národných parlamentov musia byť vypočutí. Politický dialog, ktorý máme s Európskou komisiou, momentálne nie je vyhovujúci. Tento dialog naopak musí byť e, rozšírený. To by e, posilnilo lepšiu a aktivnejšiu participáciu e, v rozhodovacom procese v rámci Európskej únie. Všetko toto môže byť urobené na základe zmluv, ktoré sú v súčasnosti platné. Mali by sme rozvinúť politický dialog v dvoch smeroch. V prvom rade musíme rozšíriť eh, viacstranný eh, politický dialog medzi parlamentami a Európskou komisiou a po druhé musíme rozvinúť politický dialog medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. Eh, čo mám na mysli, keď hovorím o multilaterálnom viacstrannom dialogu? Toto je kolektívny dialog národných parlamentov s Európskou komisiou. Je to jedna z tých nových myšlienok, ktoré sme navrhli a ktoré sme mohli implementovať počas litovského predsedníctva rady e, v roku 2013. E, a tým boli práve prijaté závery e, rady, ktoré sme urobili počas stretnutia predsedov a tie sme odovzdali aj rade závery, ktoré boli prijaté počas litovského predsedníctva, je vyjadrenie názoru, kolektívneho názoru eh, národných parlamentov. A toto stanovisko je veľmi dôležitým faktorom pri eh, rozhodovaní, ktoré sa týkajú politík a iniciatív Európskej únie. Politika Európskej únie a iniciatív Európskej komisie. Je preto veľmi dôležité, aby sme hovorili o týchto záležitostiach spoločne na spoločných stretnutiach eh, tak so zástupcami z Európskej komisie, ako aj národných parlamentov. Vypracovanie takéhoto dokumentu a e, koordinovanie so všetkými partnermi samozrejme nie je jednoduchou záležitosťou. Avšak e, musíme sa snažiť dosiahnuť viacej, čo sa týka parlamentných podujatí. E, mali by sme cieliť a snažiť sa dosiahnuť novú úroveň parlamentnej spolupráce. Takýto vývoj kolektívneho parlamentného mechanizmu by mohol eh, ťažiť z mechanizmu zelených kariet. Mali by sme experimentovať eh, s využitím mechanizmu zelenej karty a Kosak by ju mohol samozrejme využiť lepšie. My už sme sa o to pokúšali a bolo to úspešné. Národné parlamenty nechcú súťažiť eh, s Európskou komisiou v oblasti zákonodárstva cieľom návrhov e, národných parlamentov je umožniť e, komisii pochopiť, aké sú očakávania európskych národov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďaká. A teraz e, pán Talib Kučukčan z tureckého parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcel poďakovať výboru pre ústavné záležitosti a predsedničke za zorganizovanie tohto naozaj potrebného stretnutia. Myslíme si, že Európsky parlament by nemal len e, spolupracovať len s národnými parlamentami členských štátov, ale aj kandidátskych krajín. E, preto sme veľmi e, radi, že ste nás obsiahli do zoznamu účastníkov. Chcel by som takisto vidieť Turecko, aby bolo pozývané na podobné stretnutia, samozrejme z rovnakých dôvodov. Chcel by som zdôrazniť niekoľko bodov, pretože Európska únia e, čeli mnohým výzvam a aby sme prekonali e, tieto výzvy, e, vidíme a myslíme si, že Turecko bude veľmi dôležitým partner, partnerom, predovšetkých v oblasti boja proti terorizmu a takisto aj zvládnutia utečenskej krízy. Zdá sa, že budúcnosť Európy bude závisieť o dvoch E, záležitostí. Jedno z nich je vnútorná záležitosť členských štátov a 500 miliónov ľudí, ktorí momentálne žijú e, v Únii. Sú je tu mnoho zaujímavých e, skupín a práve vypočutie názoru takýchto stanovísk zaujímavých skupín je vitálne pre prežitie. V tomto kontexte Eh, by som vám chcel len eh, pripomenúť tragické udalosti, ktoré sa eh, stali v Paríži a aj to, že sme vyslovili našu sústra Zároveň niekoľko stoviek ľudí bolo zabitých v Ankare pred niekoľkými týždňami a takisto aj v incidente v Bejrute pred niekoľkými dňami. No, aby sme sa vysporiadali s takýmito hrozbami, Európska únia by mala spolupracovať e, ešte užšie s Tureckom. Myslím si, že to bude dobré pre e, budúcnosť e, tohto politického a kultúrneho prostredia. Myslím si, že Európa prekonala niektoré problémy tým, že prehlbila integráciu, ale takisto aj rozšírením. A v tomto kontexte by sme chceli vidieť e, podporu nielen národných parlamentov, ktorí sú tu prítomné, ale aj, e, aj pomoc a zasadenie sa Európskeho parlamentu e, pre rozšírenie rozhovorov o vstupe pre Turecko. Máme teraz momentálne novú vládu a myslím si, že nová vláda bude vkladať veľké úsilie na prístupový proces s Európskou úniou. Myslím si, že je dobre pozrieť sa na tieto veci pozitívnejšom a konštruktívnejšom svetle. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Julajnen z Európskeho parlamentu. Ja, you, for... Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Všetci nesieme zodpovednosť za európsku integráciu. Každý svojím spôsobom a na svojej úrovni. A myslím, že je dobré, že tu máme zástupcov našich občanov, pretože my všetci tu nesieme mimoriadnú zodpovednosť. My to stanovujem pravidlá pre život 550 miliónov ľudí v EÚ. Chcel by som eh, poukázať na dva, tri aspekty, ak dovolíte. Európska únia sa ocitá v kritickej chvíli. Musíme dbať na to, aby sme sa nerozpadli na jednotlivé čiastky. Výbor AVKO bol včera, predvčeri, predvčerom v Londýne. My sme sa tam dopočuli niečo, čo stojí naozaj za zváženie, pretože tu nejde len o Európu viacerých rýchlostí, a Niektorí um, idú vpred a ostatných nasledujú. Ide tu však aj o Európu um, a la carte, kde je možnosť vybrať si, na čom sa krajina bude podielať, na čom sa nebude podielať. To by um, veľmi zásadne zmenilo uh, celý charakter, celú podstatu Európskej únie. Musíme sa snažiť, aby sme sa náhodou nerozpadli. Učitenecká kríza, Ďalej terorizmus nám ukazuje, ako veľmi potrebujeme spoločnú Európu. Každý samostatne nie je dostatočne silný e, vyriešiť tieto, ale aj iné problémy. Myslím, že tiež musíme dbať o to, aby to pokušenie nebolo príliš veľké upustiť od metódy spoločenstva a um, uberať sa cestou um, oddelených dohod o spolupráci nie sú účinné a nie sú ani demokraticky transparentné. Takéto Oddelené dohody totiž nezahraňajú eh, parlamenty eh, ani zďaleka netoľko ako táto metóda spoločenstva ďalej. Nakoľko by sa národné parlamenty mali podielať na legislatívnom procese, eh, Riu Omen tu srdečne opäť vítam. Ona sa vyjadrila, že máme rôzne rýchlosti pri jednotlivých legislatívnych témach, že nepracujeme synchronizovanie. Chceme zriadiť parlamentný týždeň, dokonca sa hovorilo aj o parlamentnom samite, aby sa mohol prebrať pracovný plán komisie na takejto úrovni. Možno by toto bol krok vpred, ako zosynchronizovať činnosť parlamentov národných aj európskeho. Ďalej, čo sa týka žltej karty, toto bol nástroj, avšak Mám dojem, že sa to vníma príliš defenzívne. Žltou kartou e, je snaha brániť sa, odvracať niečo. Iba dvakrát sa podarilo úspešne tento postup využiť. Ja som pôsobil viacero rokov v Kozaku a viem, že mnohí boli dosť zúfali v hľadaní, e, doslovnom hľadaní e, iných parlamentov, aby získali podporu pre niečo, čo považovali za nesprávne. To je naozaj defenzívny postoj. Lord Boswell e, prináša niečo pozitívne, zelenú kartu. To je, tak povedať, e, výkon európskej politiky z pozitívnej stránky. Dá sa o tom hovoriť. Teraz má totiž komisia ako jediná právo iniciatívy. Ani parlament, ani rada nemá právo iniciatívy, ak by sa teda národné parlamenty dostali do tejto pozície, ak by mali dostať iniciatívne právo, malo by sa to prejednať e, v rozsiahlejšom rámci, ale rozhodne by e, sa to poňalo ako pozitívny prístup k európskym veciam, aby sa to nevnímalo vždy s nejakým podozrením, že je tu snaha niečo vnúcovať. Ja teda rozhodne nesom e, za zavedenie červenej karty. Thank you very much. Uh, from... Ďakujeme pekne teraz za Rumunsko, a na Birča za rumunský parlament. Thank you very much, uh, Madam Chair, and uh, may I uh, congratulate... Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som vám zablahožila k zorganizovaniu tohto veľmi významného stretnutia. Veľmi v aktuálnom relevantnom čase prežívame zložité časy aj na európskej úrovni aj na medzinárodnej scéne. Po teroristických útokoch v Paríži sme svedkami ďalšej veľmi vážnej kríze, ktorá e, sa pridáva k celému radu rôznych iných kríz, e, ktoré začali i hneď od nadobudnej účinnosti Lisabonskej zmluvy. Finančná sporská kríza, taktiež naraz populizmu e, proti európskych strán, taktiež grecké ekonomické problémy, taktiež narast terorizmu, hybridné vojny, sírska občianská vojna, nezákonné presťahovalectvo a teraz opäť terorizmus. Aktuálna regionálna bezpečnostná otázka si vyžaduje spoločné reakcie na výzvy, ktorým spoločne čelíme. Keď konvent pre budúcnosť Európy predložil ústavnú zmluvu po rokoch rokovania proti európske hnutia, dokázali presvedčiť mnoho európskych občanov, že Európska únia nesie zodpovednosť za mnoho spoločenských zlyhaní v EÚ a preto v dvoch referendách táto ústavná zmluva neprešla. Ústavná zmluva však nebola nástrojom nastolovania Federácie štátov, ale v súčasnosti takáto zmluva alebo akýkoľvek iný projekt na prehlbenie Európy nie je veľmi pravdepodobný, pretože čoraz viac členských štátov nie je ochotných e, ani diskutovať o výhodách politickej únie. Tento postoj sa ťažko vysvetľuje, pretože po mnohých rokoch eh, eh, sa nepodarilo nastojiť eh, postup politického zbližovania. Za istých okolností Európska únia je nutená potom reagovať veľmi rýchlo, snah riešiť krízy, často mimo svojho vlastného rámca, čo vyvoláva otázky demokratickej legitímnosti a priamej zodpovednosti, tak ako sa tomu stalo aj v prípade finančnej krízy. Ehm, paradigma únia, ktorá by mala byť ešte bližšie občanom, je čoraz eh, relevantnejšia ako aj efektívnejšie fungujúca Európska únia v snahe riešiť výzvy, ktorým všetci čelíme. Európsky parlament navrhuje, aby akékoľvek ďalšie zmeny zmluvy si kladli za cieľ diferencovanú integráciu ako nástroj ďalšej integrácie pri zachovaní eh, jednoty celej únie. My očakávame, že budúce integračné kroky sa budú prijímať v dôsledku politickej vôle štrukturovanejšie a že nebudú motivované nejakými neliehavými udalosťami. Teraz by som chcela spomenúť nedávne výzvy o eh, pozostavenie šengenské zmluvy vzhľadom na eh, okolnosti migračných tokov eh, a taktiež po teroristických útokov z 13. novembra nebudem tu spomínať všetky podrobnosti. E, viete, ako bolo nespravodlivé pre Rumunsko a Bulhorsko, keď neboli e, súčasťou Schengenu, pričom v skutočnosti už od roku 2010 sú e, prakticky členmi Schengenu a bránia druhú najväčšiu externú hranicu a dosť dobre ju bránime podľa posledných správ Frontexu, teda v podstate Rumunsko poskytuje denodenne stabilitu a bezpečnosť vo veľmi zraniteľnom regióne, taktiež poskytuje bezpečnosť každému občanovi EÚ. Ale chcela by som ešte zvorazniť, že Schengen je jeden z najlepších úspechov spolupráce EÚ, preto Rumunsko je za to, aby eh, bolo zachované šengenské aky a keďže sa domnievame, že Európska únia by nemala reagovať na bezpečnostné hrozby tým, že obmedzí slobodu pohybu. E, isté, že jasne sú potrebné reformy v EÚ, ale musíme byť konzistentní s našimi hodnotami a zásadami, ktoré doposiaľ boli základmi celého európskeho projektu. A preto náš výbor v Rumunsku naďalej bude podporovať toľkové ciele prehlbovania politickej integrácie EÚ a taktiež vytvorenia inštitucionálneho rámca, ktorý bude zaručovať zachovanie nediskriminačného prístupu k členským štátom, taktiež zachovanie základných slobod a európskych zásad a zároveň podporovať akýkoľvek prístup v snahe lepšie nasmerovať všetky politické prístupy. Dúfame, že sa z tejto politickej eh, a aktuálnej prebiehajúcej krízy Európska únia dostane silnejšia, že bude pristupovať spravodlivejšie všetkým členským štátom a že nebude viac rozdelená. Teda naozaj eh, chceme požiadať aj dnes a tu, aby sa táto kríza skončila tým, že Európska únia bude jednotnejšia a silnejšia. Ďakujeme. Teraz z Talianska. Andrea Maciotidicelco. Celco. Thank you. I also wish you Ďakujem a ja sa chcem poďakovať za túto príležitosť eh, diskutovať. Myslím, že je to jasný príklad toho, čo by sa malo diať častejšie z hľadiska dialógu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Ako už mnoho kolegov povedalo, čelíme tu dosť eh, ponutým časom. Aj eh, finančná kríza bola zložitá, ale bola to iná situácia. Kríza, ktorej čelíme teraz, súvisí so základnými hodnotami a princípmi našej spoločnosti, nášho kontinentu. A je mimoriadne dôležité, aby aj teraz Európa zohrávala významnú úlohu. Súhlasím s tým, čo povedal pán Angel, že otázka demokracie a nedostatkov demokracie sa často preceňuje. Domnievam sa, že v skutočnosti tu ide o príliš veľkú vzdialenosť, e, ktorá paruje medzi európskymi inštitúciami a občanmi a národnými parlamentmi. Moje skúsenosti z Národného parlamentu sú také, že pozornosť, ktorá sa venuje e, na strane miestnych parlamentov tlačia taktiež občanov tomuto legislatívnemu procesu a rozhodovaciemu procesu tu nie je často dostatočná vzhľadom na význam týchto legislatívnych procesov. Často sa tieto diskusie vnímajú ako diskusie medzi členskými štátmi a Európou a nevnímajú sa ako um, politické diskusie o právnych aspektoch a to dosť výrazne mení vzťahy, pretože väčšina legislatívy, ktorá spravuje naše krajiny, prichádza práve od EÚ a predsa sa tento proces nevníma ako niečo, čo by mali spoločné európske inštitúcie a národné inštitúcie. Skôr sa to vníma ako konfrontácie medzi európskymi inštitúciami a národnými eh, inštitúciami a to dosť výrazne ovplyvňuje postoj občanov. Všetky dôležité vyjadrenia, ktoré sa týkali eh, zmien inštitúcií a vzťahov medzi inštitúciami sú veľmi eh, dôležité a podstatné, ale už aj v správe pani Breso a pána Broka e, sa spomínajú veľmi e, podstatné návrhy. Ja by som len ešte dodal možno, že fyzická prítomnosť komisie parlamentu vo vzťahoch s miestnymi parlamentmi podľa mňa je mimoriadne dôležitá. Viem, že pán Timmermans ohlásil, že chce, aby komisia bola viac prítomná, aj parlament bol viac prítomný. Myslím, že je dôležité, aby vo všetkých rokovaniach parlamentu bola zastúpená aj komisia a parlament nielen na stranických stretnutiach, ale aj na odborných stretnutiach o konkrétnych legislatívnych bodoch. Myslím totiž, že je dôležité, aby verejnosť nielen poslanci, ale skutočne verejnosť, média a tlač si uvedomili, že sa naozaj rokuje o legislatíve. V súčasnosti sa tomu pozornosť nevenuje a výsledkom je to, že je tu pocit, že tieto rozhodnutia prichádzajú z ďaleka, z vysoká a pritom často eh, vlády, konkrétne naša vláda je priamo zapojená do toho, do toho procesu. Je to politické rozhodnutie každej jednej krajiny, ktorá to potom prejednáva v parlamente. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, v Maďarsku, za Maďarsko vystúpi pán Matias Filk. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Egyetértünk azzal... Ďakujem pekne, dámy a páni. Súhlasíme s tvrdením, že od narobudutia účinnosti Lisabonskej zmluvy sa nám nedarí plne využívať všetky možnosti, ktoré zmluva stanovuje a preto Chceme privítať e, toto spoločné stretnutie v snahe zlepšiť fungovanie inštitúcií. Musíme sa snažiť hľadať riešenia a to také riešenia, ktoré sa nebudú vyžadovať možno zmenu zmluvy, ako povedal pán Brok. A pracovná na skupina Kozak v Luxemburgu, ktorá sa zaberiava na prehlbený dialog, prejednala otázku zelenej karty. ako aj možno zlepšenia postupu žltej karty. Tam padlo viacero pozitívnych návrhov k e, tomuto postupu žltej a zelenej karty. Členské štáty chcú lepšie využívať možnosti, ktoré im Lisabonská zmluva a aktuálne platný právny rámec dáva. Musíme venovať väčšiu pozornosť nástrojom, ktorý už máme k dispozícii a musíme sa snažiť lepšie ich využívať. A vďaka tomu by sme mohli dosiahnuť to prehlbenie, o ktorom hovorili niektorí predrečníci. Ešte by som chcel poznamenať, že poslanci národných parlamentov sú najbližšie občanom. A práve oni môžu komunikovať e, želania a atmosféru, ktorá panuje e, po vzťahu medzi občanmi a Európskym parlamentom. Teda v bode 9 sa uvádza, že musí nastať lepšia spolupráca medzi výbormi. Predpokladám, že to naozaj je dôležité čo sa týka programu konvergencie, tu potrebujeme menej konkrétnych e, odporúčaní členských štátov, čo sa týka mm, pristahovalectva, migrácie, obranná politika sa musí posilniť a to zahrňa aj posilnenie spolupráce s NATO. Musíme zmeniť našu politiku o eh, bezpečných tretich krajinách a tiež eh, chcem povedať, že tento pracovný dokument, ktorý môže mať za následok pozitívne zmeny bez toho, aby sa musela meniť zmluva. A výsledkom bude viac Európy, ktorú chceme. Um, the I exhausted the list of... Týmto sme vyčerpali zoznam rečníkov. Teraz by som teda dala slovo späť e, spravodajcom Mercedes a potom Markovi Anžulsovi. Grazie, presidente. E, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Zdá sa, že nemám dostatok e, času na to, aby som išla do hĺbky niektorých pripomienok, avšak zaznamenali sme si ich a budeme vďační za to, ak by jednotlivé národné parlamenty mali svoje e, e, pripomienky aj písomne, aby sme sa k ním mohli e, vyjadriť. Chcela by som povedať niektoré veci. Zdá sa, že k tej hlavnej téme a síce identifikáciu E, potenciálu Lisabonskej zmluvy je, zdá sa, všeobecná e, zhoda. A to oceňujeme. Všimli sme si, že sme e, chceli prehlbiť aj niektoré témy, čo nepochybne samozrejme urobíme. Zvlášť si myslím, že teraz v nedávnych časoch vyplával na povrch téma úloha národných parlamentov eh, v komplexnom legislatívnom procese, ako aj eh, politickom procese Európskej únie. Je to dôležitá téma a je to téma, ktorej sa nebude možné vyhnúť. Myslím si, že pokiaľ chceme pokračovať uh, ušej un- politickej únie našeho kontinentu, tu s touto témou sa budeme musieť vysporiadať. Uh, a to z rôznych dôvodov, ktoré boli spomenuté. Ide však predovšetkým o lepšie vzťahy medzi jednotlivými legislatívnymi e, úrovni, keď hovoríme o viac úrovňovej e, správe. Ako povedal aj e, podpredseda EHSV, e pretože viacúrovňová správa je jediný spôsob, ako spravovať dobre e, taký komplexný kontinent, ako je ten náš prostredníctvom demokratických e, orgánov a vzhľadom aj na naše e, odlišné politické tradície. Čo sa týka kariet, my vypracujeme spolu s kolegom Brokom také zamyslenie, e, aj čo sa týka zmluv, pretože takéto uvažovanie budeme musieť viesť mimo týchto zmluv. Ale ja si myslím, že v rámci Lisabonskej zmluvy môžeme identifikovať e, proces e, na rozličných úrovniach a samozrejme e, s rozličnými orgánmi, či už je to Európsky parlament alebo rady, vo vzťahu k národným parlamentom sa môže nastaviť taký proces, ktorý nám umožní, samozrejme zatiaľ experimentálny, vypracovať metódu. A to aj parlamenty, ktoré nie sú nasmerované priamo na komisiu, to znamená Rada a Európsky parlament. V poslednom rade by som sa chcela poďakovať e, zástupcom e, tureckého parlamentu za to, že sa k nám pripojil. Pre nás je veľmi dôležité, e, že organizujú proces prístupu a zúčastňujú sa na našich diskusiách a, a, a myslím si, že to platí pre všetkých. Budeme veľmi radi, ak budeme môcť pokračovať v tomto nastúpenom dialógu. Nie je pochybnosti o tom, že na to, aby sme sa vysporiadali e, s hrozbami, ktoré pred nami e, stoja, príspevok Turecka bude absolútne dôležitý a rozhodujúci. Mark. Ďakujeme ešte Mark stručne. Ďakujem Hanuta za slovo. Myslím, že tu panuje široký konsenzus o tom, že by sme nemali um, zmluvu. Jednak nechceme otvárať pandorinu skrinku, ale okrem toho vieme, že dokážeme urobiť ešte naozaj veľmi veľa v rámci toho, čo nám zmluva umožňuje už teraz. Myslím, že pani Breso a aj pán Brok vo svojich vystúpeniach uviedli niektoré konkrétne príklady a aj niektorí ďalší kolegovia spomenuli príklady. Chcel by som sa ešte vrátil k jednej veci, na ktorú som Mm, nepamätala konkrétne tento špecializovaný výbor Európskeho parlamentu musí lepšie spolupracovať s národnými parlamentmi. A tu musím povedať, že v národných parlamentoch často vytvárame akúsi európsku elitu v našich národných parlamentoch. My sa musíme snažiť o to, aby každý jeden poslanec národného parlamentu mal okrem svojich miestnych, regionálnych dimenzií aj túto európsku dimenziu práve tak totiž získame e, tú lepšiu spoluprácu. Nechceme vytvárať e, žiadnu elitu, ale chceme, aby sa tieto európske témy dostali aj do špecializovaných výborov. E, veľmi si cením to, čo navrhuje kolega Görens, aby vznikla akási pracovná skupina so zdieľanými kompetenciami, aby sme lepšie dokázali kontrolovať napríklad Európsky rozvojový fond. A tiež chcem oceniť návrh pána Lajnena, ktorý povedal, že by sme mali pôsobiť synchronizovanejšie a taktiež vytvorenie eh, parlamentného týždňa, v ktorom by bolo možné diskutovať o, o výročnom programe komisie. To by podľa mňa tiež um, mohlo celé veci pomôcť. Ešte čo sa týka zelenej karty, v Kozaku sme diskutovali o tom veľmi uh, intenzívne a napokon sme dohodli, že budeme používať pojem zelená karta alebo prehlbený politický dialog. Teda ide naozaj o prehlbený politický dialog. My nechceme, aby národné parlamenty navrhovali legislatívu. Chceme len, aby bola možnosť viesť dialog s komisiou, že tá či ona vec by sa mala lepšie preberať na európskej úrovni a um, potom, aby bola možnosť vypracovať zelenú alebo bielu knihu, aby bolo možné možno pripomienkovanie a takto to v súčasnosti v rámci Kosaku vnímame. Veľmi ma teší, že sme mali možnosť zúčastniť sa takéhoto stretnutia. Teším sa ešte aj na diskusie dnes popoludní. Myslím, že takto by sme mali um, pracovať aj do budúcna. Chcem oceniť uh, prácu uh, Danuty aj ostatných kolegov z Kosaku. Sú to veľmi cenní partnery. V Kosaku panuje veľmi um, živá atmosféra. Máme novú komisiu, nový parlament, v Kozaku, v Kozaku panuje veľmi pozitívna atmosféra a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, Mark. Ešte dve poznámky. For us important, we know that we... Aj pre nás je dôležité, viete, že mám veľa platformiem na spoluprácu medzi, vnútro, medzi národnými parlamentmi a EP, ale týmto stretnutím tiež vytvárame platformu o otázkach, ktoré sú blízke srdcu a kompetenciám našich výborov. Som veľmi rada, že ste prišli a zapojili sa do tých, tých diskusí. Je to začiatok nového prvého kroku a chcem zaru- ubezpečiť Lorda Bosvola, že budeme sledovať váš list aj správneho, aj politického hľadiska. Nie je to list, ktorý sa len stráti na niektorých z mnohých policie, ktoré máme v EPE. Takže salon číslo 4 teraz prosím, to je na prízemí, niekde vpravo. Určite to nájdete. Tam je, je to tam, kde sú aj ostatné reštaurácie v parlamente. Ďakujem.